pani spravodajkyni, pani Hannibal. Nech sa páči, máte slovo. Poprosíme e, zapnúť mikrofón. želám všetkým Medzinárodnému dňu žien. Táto správa o utečienkach a žiadateľkách o azyl e, je o tom, že je potrebné pozrieť sa z pohľadu rodového na to, prečo my v Európskej únie ako riešime e, situáciu tých, ktorí hľadajú bezpečnosť na našich hraniciach. Momentálne sú veľké rozdiely v tom, ako jednotlivé členské štáty EÚ riešia žiadosti o azyl, predovšetkým e, v súvislosti s rodovým ohľadom v dôsledku toho ženy, ktoré žiadajú azyl v EÚ, nemajú garantované konzistentné zaobchádzanie, ktoré zohľadňuje rodové otázky. Veľmi často žiadateľky o azyl sa stretávajú s politikami, ktoré nezodpovedajú priateľným normám e, citlivé politiky e, rodovej rovnosti jednoducho v praxi nie sú implementované. Táto správa prináša odporúčania nového systému usmernení na nápravu nedostatkov. Násilie je tragickou a každodennou realitou e, žien a detí, ktoré utekajú z konfliktných zón. A čítala som a počula som hrozné správy o tom, ako ženy boli zneužívané. E, výskum svedčí o tom, že ženy a dievčatá, ktoré utekajú e, sú vystavené násiliu, zneužívaniu a sexuálnemu obťažovaniu na celej ceste aj na území už EÚ ženy a naozaj aj deti, ktoré majú právo na žiadosť o azyl, sú nútené e, do sexu a nútenej prostitúcie za to, aby si mohli zaplatiť za cestovné doklady alebo aby dostali miesto v lodi či v nákladnom aute. E, e, je to naozaj raj pre tých, ktorí obchodujú s ľuďmi, ktorí sú zúfali. Ženy potrebujú bezpečnejšiu alternatívu. O tom sa hovorí aj v tejto správe. Tlak na e, príjmacie centra e, azylu by nemala byť výhovorka na to, že ženy môžu byť e, zneužívané. Ženy, žiadateľky o azyl a utečenky by nemali byť, s nimi by sa nemalo zaobchádzať inak ako s ostatnými len za to, že sú ženy a dievčatá. Za posledné dni som počula, že komisia pripravila uh, E, to, že e, Európska únia sa podpíše pod istambulský dohovor. Je to tá najkomplexnejšia zmluva, ktorá bojuje proti násilu na ženách vo svete v súčasnosti a e, rodovo citlivo ošetruje túto otázku. Takisto žiada od štátov, aby mali také príjmacie azylové postupy, ktoré budú citlivo reagovať na potreby žien a dievčat. Návrhy, o ktorých sa diskutuje na rade aj v tomto parlamente, E, je potrebné, aby sme sa na tom dohodli, aby Európska únia podpísala tento dohovor. Len 12 členských štátov už ratifikovalo dohovor a ďalších 13 e, to ešte len musí spraviť. Zároveň sa potrebujeme pozrieť aj na dlhodobejšie otázky často hovoríme o utečencoch, ktorí akoby predstavovali záťaž alebo predstavovali iba náklady pre príjmacie krajiny. Avšak, ak budeme náležite investovať, nemusí to byť tak z dlhodobého pohľadu. Všetci vieme, že utečenci majú čo ponúknuť našej spoločnosti z dlhodobého pohľadu ale musíme si dobre premyslieť a e, vypracovať integračné stratégie relevantné pre všetkých. Ženy majú špecifické potreby integrácia, inklúzie, ako starostlivosť o deti, jazyková príprava. Mnohé nepracovali, takže musíme sa pozrieť na to, ako nájsť vhodné e, zručnosti a dať im e, preškolenie, tak aby mohli nájsť miesto na trhu práce. Asi pred 30 rokmi tento parlament uznal potrebu rodovo citlivých jednotlivé interpretácie dohovoru utečencoch a uznesení z 84. roka. To bolo ešte predtým, ako UNHCR prijalo rodové usmernenia. A preto by bolo veľkým krokom vzad, ak by sme neprijali dnes toto uznesenie. Ženy a deti predstavujú väčšinu tých, ktorí žiadajú ochranu v EÚ. Podľa odhadov USN je to 55 Je životne dôležité, aby sme mali potrebné politiky a postupy preto, aby sme vyhoveli ich potrebám. Potrebujeme taký prístup, ktorý zohľadní rodové aspekty vo všetkých fázach ich cesty a ženy, utečenkyne a žiadateľky o azyl, aby získali takú podporu, ktorú potrebujú a ktorú by mali očakávať a mohli očakávať od Európskej únie. Slovo dostáva pani komisárka Jourová. Vážená pani predsedajúca, vážne prítomní, chcela by som sa poďakovať pani spravodajkyni, pani Hannibal a teným spravodajcom a všetkým poslancom, ktorí prispeli k tejto veľmi významnej správe. Táto správa poukazuje na veľmi dôležitý aspekt migračnej krízy. Zaistenie práv a potrieb žien a dievčat, ktoré utekajú pred konfliktami a vojnami, podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov 20 z tých, ktorí prichádzajú cez Stredozemné more od januára 2016 sú ženy a 33 sú deti. Európska únia má povinnosť poskytnúť ochranu a humanitárnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Plne súhlasím s vašimi všeobecnými odporúčaniami, že bezpečné a legálne formy vstupu do EÚ sa musia sprístupniť pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom a prenasledovaním. Žiadna legislatíva ani politika, ktorá súvisí s e, nelegálnym pristahovalstvom, by mala zabrániť e, takejto ochrane. V EÚ musíme poskytnúť e, dostatočné alternatívy pre toto, toto nelegálne pristahovalectvo v tomto smere komisia chce čoskoro predložiť návrhy. Musíme proaktívne zaistiť, že novoprišlci dostanú ochranu v prípade, že ju naozaj potrebujú a že budú môcť byť plne integrovaní do našej spoločnosti. Úspešnosť integrácie bude záležať od základných princípov. Ženy sú vystavné o mnoho väčším prekážkam než iní emigranti. Niektoré sú dokonca znevýhodňované viacnásobne. Musíme v tomto smere e, začať konať poskytovanie služieb je nastavené na potreby žien, najmä eh, pokiaľ ide o starostlivosť o deti. Musí to byť eh, napravené komisia. Chce eh, prijať ďalšie kroky v snahe zlepšiť integráciu. Konkrétne v apríli 2016 isté, že rodová dimenzia bude zohrávať významnú úlohu v tomto smere. Chcela by som zdôrazniť, aká dôležitá je podpora členských štátov. Je totiž už majú k dispozícii e, významné nástroje Európsky sociálny fond, ako aj e, Fond pre azyl migráciu a integráciu. Tieto fondy by sa mali využiť lepšie na pokrytie e, potrieb žien. Komisia chce pracovať na tom, aby sme lepšie chránili ženy pred násilím, pred rizikom zneužívania a zotročovania boji proti pašeráctvu a prevádzactvu súvisí s tým, že komisia predložila v minulom roku už v tomto smere návrh a tento rok chceme predložiť ďalší návrh na posilnenie už existujúceho právneho rámca. Komisia už stanovila e, rôzne pravidlá, ktoré sa týkajú boja proti prevádzactvu a pašeráctvu v oblasti agendy bezpečnosti, tiež v oblasti bezpečnosti, ako aj v oblasti agendy eh, presadzovania ľudských práv eh, až do roku 2019. Chcela by som poukázať tiež na právne záväzky členských štátov prijať kroky na zniženie dopytu. Ďalej je tiež eh, význam kriminalizácie, ako aj význam pozornosti, ktorá sa musí venovať všetkým formám zneužívania. Komisia vníma prioritne boj proti prevádzačstvu a obchodovaniu s ľudskými bytostiami v kontexte ľudských práv a poukazujeme na to aj v dialogu s tretimi krajinami. Vy e, vyzývate k podpisu istambulského dohovoru v mene EÚ, e, ktorého cieľom je boj proti nasilu na ženách. Môžem vás s potešením informovať, že minulý týždeň, 4. marca 2016, komisia schválila návrh e, pristúpenia k tomuto dohovoru, čo je veľmi významný nástroj v boji proti rozšírenému fenoménu násilia páchaného na ženách. Na záver chcem veľmi jasne povedať, že Európa bude naďalej poskytovať ochranu tým, ktorí ju potrebujú a vrátanie e, žien a dievčat, ktoré hľadajú útočisko v EÚ. Kroky všetkých e, zúčastnených strán na európskej úrovni a na národných úrovniach by sa mali posilniť a mali by predstavovať e, sústredené úsilie v snahe zlepšiť politiku integrácie eh, pre ženy utečenky. Chcem sa vám ešte raz poďakovať eh, za vaše úsilie, za túto vašu správu. Ďakujem. Ďakujeme pekne a teraz dávam slovo pani Matere. Grazie. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som poďakovať pani komis sárke, pretože e, si treba uvedomiť, že e, dnes v Medzinárodný deň žien sme na, ešte nenastolili niektoré problémy, ktoré súvisia s týmto textom. Podľa posledných údajov 33 e, percent žiadateľov o azyl sú ženy a preto je dôležité, aby e, v rámci tejto správy sme sa sústredili na európsku migračnú politiku a aby sme boli citlivejší na situáciu žien a detí. Po vojne, po násilí e, ženy e, unavené, vyčerpané prichádzajú do Európy a preto je potrebný ľudský prístup pre tie najzraniteľnejšie kategórie utečencov, ako sú starí ľudia, tehotné ženy, deti ale oceky, ktoré sa zmieňujú o azylových postupoch, o, o spájaní rodín alebo o správny alebo e, e, právne rady, ktoré sú často také vágne, vedú k tomu, že vlastne e, tá, tá migračná politika prechádza na národné plecia a my prekračujeme svoje právomoci. My sme výbor pre práva žien a tieto veci často rieši výbor LIBE, e, ktorý sa skôr sústreďuje na spravodlivosť a občianske slobody a preto my by sme si želali predložiť alternatívne uznesenie, ktoré vyzýva k potrebe humanitárneho prístupu k hum, týmto humanitárnym krízam a k migračným krízam, e, kde by sa špeciálne brála do úvahy situácia žien a detí. Ďalej žiadame vytvorenie systému spolupráce medzi agentúrami ako Europol a Frontex. Rovnako som požiadala, aby do textu bola zapracovaná možnosť vytvorenia E, štruktúr príjmania migrantov, ktoré by e, mali špeciálne zariadenia pre ženy ako e, spálne a hygienické zariadenia oddelené pani Garcia Pérez. Ďakujem, ďakujem pani predsednička. Rôzne krízy v posledných rokoch postihli Európsku úniu. Ekonomická kríza, kríza euro, Grécko, ale nepochybne najväčšou krízou je utečenecká kríza, ktorá dokonca hrozí, že e, zničí projekt EÚ, projekt Európy založený na hodnotách, ako je solidarita, spravodlivosť a rovnosť. A v tomto kontexte si musíme uvedomovať, že e, vzhľadom na túto realitu 170 tisíc ľudí prechádza Ehm, stredozemným morom a vstupujú do Európy, utekajú pred hladom, vojnou, strachom a medzi nimi sú veľmi zraniteľné časti obyvateľstva, ženy a deti. Podľa posledných údajov za posledné mesiace 55 utečencov, ktorí dorazia k európskym hraniciam, sú dievčatá a ženy. Ženy, ktoré stratili všetko stratili dôstojnosť, musia predávať svoje telo, aby zaplatili za cestu snov do Európy. Sú to ženy, ktoré sú znásilnené, sú obeťami mafií, ktoré prevádzajú a obchodujú s ľuďmi. A my nemôžeme v tejto situácii rezignovať a zostať pasívni. Musíme na to reagovať, lebo my tu hovoríme aj o dôstojnosti samotného projektu EÚ Musíme e, byť schopní spustiť integráciu, e, prístup k vzdelávaniu, zdravotníctvu, verejným službám, aby sme podporili integráciu týchto ľudí. A ja nemám ani najmenšie pochybnosti o tom, že riešenie tohto problému nie je navracanie týchto ľudí na druhú stranu Stredozemného mora. Nepochobujem o tom, že zodpovednosť Európy by mala byť vyriešiť túto situáciu, a byť e, schopný e, dať odpoveď aj 100 tisícom občanom, ktorí teraz e, snívajú o Európe a mali by sme im ho vrátiť, lebo tento projekt, ktorý teraz tu je, nemá nič dočenia s tým projektom, ktorý, z ktorého sa zrodila EÚ. Pani Atkinson, otázka? Atkinson. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Mm, dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien. Ja som však nepočula z vašich úst, že by islamské hodnoty Nehovorím to teraz o fundamentalistickom islame, hovorím o islame e, na Blízkom východe, že nie je v súlade s našimi e, západnými hodnotami. Váš feminizmus a môj feminizmus, e, ktoré sú možno trošku zájemne odlišné, by znamenal, že by sme mali chrániť naše vlastné ženy a deti pred takouto hrozbou, ktorú vidíme vo všetkých významných európskych mestách. Ešte predtým nech ich začneme viac integrovať. Oni sa totiž nechcú integrovať, neintegrujú sa už 40 či 50 rokov v našej spoločnosti. Som úplne proti takýmto tvrdeniam. Islám nie je nekompatibilný s Európskou úniou. Európska únia je rôznorodosť, pluralita, e, e, diverzifikovanosť a máme v Európe občanov a občianky, ktorí vyznávajú toto náboženstvo islám. Čo je nekompatibilné s Európskou úniou sú radikalistické nálady, e, ktoré majú za cieľ oddelovať nielen islamizmus, ale sú proti rovnosti, proti právam ľudí, proti právam žien a mužov. A práve to útočí na srdce Európy. Intolerancia, nespravodlivosť a nie náboženstva ale to sú hodnoty, ktoré ničia tento princíp v Európskej únie, ktorý niektorí z nás naďalej chceme chrániť. Problémom nie je islam. Problémom je intolerancia, problémom je nedostatok solidarity a neuvedomelosť, lebo toto je projekt pre všetkých a pre všetky. Teraz dávam slovo pani Fan eh, Štork, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Hovoríme tu o zozname želaní eh, z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť v prípade žien žiadateľek o azyl. V kríze musíme ostať ľudskí, to je bez debaty, aj je ľudský voči našim ľuďom, ktorí tu u nás žijú. Uznesenie teraz požaduje um, aspekty len pre ženy legálne formy vstupu do EÚ cez všetky členské štáty. Teda všetky utečenky a četirky azyl by sa mali nechať prejsť. To um, považujem za zvláštne a to z nasledujúceho dôvodu Franz Timmermans e, o tom nedávno hovoril. 60 ľudí, ktorí k nám prichádzajú, e, nie sú utečenci. A spomedzi týchto utečencov e, musíme rozlíšiť, kto je naozaj skutočným utečencom a kto je ekonomickým migrantom. A toto sa v tomto uznesení vôbec neuvádza. Je nedôstojné, ak milióny ľudí k nám takto lákame celé mesiace, ich necháme žiť v nedôstojných podmienkach a potom sa o ich budúcnosti e, bude rozhodovať nejakou pečiatkou a po tomto rozhodnutí sa potom pošlu späť. Táto správa je len zoznamom želaní, e, ktorý veľmi vysoko prekračuje právomoci Výboru pre práva žien rodu rovnovnosť členské štáty ehm, by sa tým príliš vzdialili realite, takisto ako mnoho iných správ, ktoré e, sa uberajú rovnakým smerom z tohto výboru. Ďakujeme pekne, pani Fan Štorch. Nikto vám nechce. Pardon, pán, pán Forzulica vám chce položiť otázku. Ste ochotná ju prijať? Nech sa páči, pán Forzulica. Uh, first of all, ladies and Chcel by som najskôr zaželať všetkým našim kolegyniam krásny život, nádhernú jar a veľa zdravia a úspechov pri príležitosti 8. marca. Zaželajme to isté všetkým ženám a dievčatám na celom svete a zároveň by som sa chcel opýtať, či si nemyslíte, že všetky tieto ženy potrebujú lepšiu ochranu, kdekoľvek sú, bez ohľadu eh, na ich náboženské presvedčenie, etnický pôvod a tak ďalej. V každom prípade ešte raz želám všetkým. Prepašte, musím položiť otázku. Pán Forzulita, toto nebola modrá karta. Mohli ste eh, zaželať eh, veľa šťastia ženám, keď dostanete slovo. Modré karty sú eh, výlučne určené len na položenie otázky predchádzajúcemu rečníkovi. Musím teraz však dať slovo pani von Štorch na 30 sekúnd. Nech sa páči. To je nádherná otázka, ktorá poukazuje na to, na čo sme sa sústredili tu v tejto rozprave a síce MDŽ. Vidíme, aký je tu veľký záujem. E, pri tom plénum je takmer prázdne, e, teda záujem o tento sviatok je naozaj obrovský. Ďalej nasleduje pani Mlinár na dve minúty v mene skupiny ALDE. Pani predsedajúca, Konečne tu máme správu, ktorá je rozsiahla a vyvážená. E, je to e, významný výsledok a podarilo sa to len vďaka konštruktívnej spolupráci spravodajkyne a väčšiny tieňových spravodajcov, e, pričom ich cieľom bolo uznať potrebu ochrany zraniteľných žien. Migrácia žien nie je novým javom, ale je čoraz častejším javom, keďže utečenky, až migrantky sú čoraz viac zraniteľné zneužívaniu a diskriminácii. Avšak niektorí kolegovia sa domnievajú, že najlepšia spôsob, ako oslovovať 8. marca, je ubrať eh, žiadateľkom o azyl a utečenkám eh, okrem iného právo na eh, sexuálne reprodukčné zdravie a uprieť im tiež možnosť rýchlejšieho a efektívnejšieho procesu zjednocovania rodín. Rozhodnutie parlamentu jasne dokazuje, že Výzvy, ktoré sú pred nami, nesúvisia s utečeneckou krízou. Ide tu o politickú krízu v skutočnosti. V zložitých časoch rodová rovnosť a práva žien sa často zanedbávajú a zanedbávajú organizácie e, v rozhodovacom procese často e, zanedbávajú. E, považujú sa za akýsi luxus či zbytočnú komplikáciu. Kríza pritom ukazuje, že je zložité vidieť aj rodový aspekt, ale neznamená to, že by sme mali tolerovať tieto fenomény a že Európska únia nedodržiava základné aj ľudské práva ženy žiadateľky o azyl potrebujú eh, osobitnú ochranu. Vieme totiž, že mnoho prijímacích centier je príliš preľudnených, eh, nie je tam eh, dostatok zariadení, oddelených priestorov pre osamotené ženy a ženy s rodinami. Myslím, že by toto mohlo byť usmernenie pre radu a komisiu, aby zaujali skutočne holistický prístup, aby riešili skutočné príčiny násilia páchaného na ženách vrátane, pašovania a prevádzania a aby sa čoraz viac žien mohlo e, zapojiť do mierových procesov, aby sa predišlo neriešeným konfliktom, ktoré spôsobujú všetky utečenecké krízy napokon. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje v mene GUE NGL pani Malin Björk na minútu. Ďakujem pekne. Medzinárodný deň žien je dňom boja za feminizmus a tento boj musí prebiehať denodenne, myslím, že to je správne. E, chcela by som e, zdôrazniť dva aspekty, zjednocovanie rodín napríklad, aj keď je tu mnoho iných dôležitých aspektov a tiež bezpečné formy vstupu. Tieto bezpečné formy vstupu sú mimoriadne dôležité pre ženy a dievčatá, pretože sú vystavené veľkému riziku pri týchto cestách. Bezpečné koridory by v tomto smere teda boli naozaj veľmi dôležité. Ak Európska únia totiž uzavrie svoje hranice, bude to e, zložité najmä pre ženy a dievčatá, preto je nepriateľné um, zakázať možnosť vynocovania rodín. Dochádza k obmedzeniam v mnohých členských štátoch, e, sťažujú sa podmienky udelenia um, povolenia na pobyt e, a tiež sa sťažujú podmienky um, ehm, zjednocovania rodín. Je to zložité najmä pre ženy a deti je to predsa neľudské oddelovať eh, deti od ich rodičov. Rodičia sa musia eh, mať možnosť starať o svoje deti. Eh, naša skupina bude hlasovať proti tejto správe. Je mi ľúto, že pravica sa dokázala takto prejaviť a nie je tam prejavená dostatočne solidarita s utečencami. Pani Björk, ste ochotná prijať modrú kartu, pani Winberg? Áno, nech sa páči. Máte pol minúty, prosím. Ďakujem pekne. Je veľká škoda, že tak mnoho mladých mužov, migrantov má zodpovednosť za tieto útoky eh, voči európskym ženám. Aj v Štokholme napríklad došlo k mnohým takýmto útokom. Žiaľ, policajné orgány eh, to zastierajú, eh, zakrývajú a to vyvoláva v našich občanoch strach. Ak nebudeme e, úprimní a otvorení našim občanom, e, tak e, nedokážeme chrániť ani naše vlastné ženy pred utečencami a už vôbec nie ženy utečenky nie pred násilím ich vlastných príslušníkov, ich komunít. Máte pol minúty. Vy staviate vždy ľudí proti ľuďom a pritom nehovoríte ani celú pravdu presadzujete svoj vlastný projekt budovania spoločnosti. Ehm, my musíme vytvoriť takú spoločnosť, ktorá bude pevná aj do budúcna, ktorá bude predovšetkým ľudská. Ďakujem. Ďakujeme pekne. E, ďalej nasleduje v mene zelených pán Ernest Urtasun na minútu a pol. Včera bol ďalší zložitý deň pre Európu, keď mnoho žien a detí, ktorí žijú e, v poľutovania hodných podmienkách. Včera prebehol summit, e, kde sa rozhodlo, že sa opäť oslabí Európska únia, že dôjde k kolektívnym vyhosťovaniam z Európskej únie. Zdá sa to absolútne netolerovateľné a opäť vidíme, ako európske vlády jednoducho e, dávajú čierne stránky na zoznam európskej integrácie a jeho projektu. Máme tu správu pani Hannibal, e, ktorá sa snaží o ochranu žien utečenky. Nie je to dobré, že aspoň raz Európska únia počúvala to, čo my hovoríme. Jediný spôsob, ako zastaviť e, vykorisťovanie násilie je vytvorenie politík voči utečencov. To je jediný spôsob boja proti obchodovaniu s ľuďmi a najmä so ženami, presadzovať spájanie rodín, garantovať ženám právo na azyl aj mimo manžela E, požadovať väčšiu ochranu detí a dojčiacich žien, žien, ktoré boli obeťou sexuálneho násilia, mačistického násilia. Je tu celá séria odporúčaní, ktoré sú nevyhnutné, pretože to sú tie najzákladnejšie e, práva žien. Prosím vás, vypočujte nás aspoň raz pri hlasovaní. Ďakujem. Ďakujem, pán Butasun. Je tu modrá karta zo strany pani Atkinson. Príjmate ju? Nie. Nie. Uh, Takže za EFDD pani Daniela Ajutona, po druhá minúty, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsedajúca, dámy a páni. Dnes ako európske inštitúcie i občania e, čelíme e, výzve obrovských rozmerov nárast utečencov, ktorí sa dožadujú azylu v EÚ a e, čas žien E, ktorá je tou najväčšou časťou utečencov, to nie je náhodná udalosť. Je to e, zmena rovnováhy demografickej na našej planéte. Príčiny sú rôzne ozbrojené konflikty v krajinách pôvodu, prenasledovanie, rodové násilie, nerešpektovanie ľudských práv, ale takisto klimatické zmeny viedli k tomu, že e, dochádza k obdobiam sucha a k drancovaniu planéty. My sme spolu zodpovední za Európu a dnes tu máme faktúru. Pre touto krízou, ktorá vedie k hroznému utrpeniu žien, sa musíme pokúsiť niečo urobiť. Musíme sa pokúsiť byť ľuďmi, osobami, ľudskými bytoli, bytostiami, e, s, s, solidárnymi, e, s, s odpovednosťou za dôstojné podmienky. Iba tak môžeme čeliť týmto hrozným zmenám. Európa si myslí, že jediný spôsob, ako čeli tejto krízi, je uzavrieť sa, uzavrieť hranice, e, platiť niektorým štátom, ako je Turecko, aby e, tento problém vzdialili od našich hraníc. My si myslíme, že už nemožno ďalej strácať čas a dnes viac ako kedykoľvek inokedy potrebujeme humanistickejší prístup. Žiadna žena neopustí svoj, e, s, svoju domácnosť stane sa to iba vo chvíli, keď, je to, keď predstavuje smrteľné nebezpečenstvo pre rodinu. Uh, modrá karta od tej skupiny nepríjmam, žiaľ. No, nebolo povedané, že to je od tej istej skupiny. Dobre, takže chcete akceptovať modrú kartu od pani Atkinson? Takže máte 30 sekúnd. Jeden z dôvodov, prečo nie som z tej istej skupiny ako vy, je to, že váš prístup k socializmu a socialistom a zeleným e, je blokový a preto sme odišla z vašej skupiny. Nerozlišujete medzi hospodárskymi migrantami a tí utečencami, skutočnými utečencami, a e, opäť som nevidíte veľký rozdiel. Rozlišujete vôbec medzi hospodárskymi migrantami a utečencami? <clears throat> Ďakujem za otázku. Pozrime sa. Ja si nemyslím, že je to rozdiel, ale je to situácia, ktorá vedie k úmrtiam. Uniknúť z krajiny, kde sa boď je ako uniknúť z krajiny, ktorá neumožňuje e, prežitie, lebo sa nemôže starať o pôdu, alebo žiješ pod diktatúrou. A to sú tie rozdiely, ktoré vedú k rozdielovaniu a vlastne proti tomu musíme tu v Európe bojovať. Poslednou rečníkou v mene politické skupiny je uh, pani uh, Dornano. Ďakujem pani predsednička. Ja som sa práve vrátila z Iraku, kde som v rámci humanitárnej misie e, sa stretla s Krist kresťanmi, ktorých vyhnali islamisti. Desaťročia sa venujem ženám a ich dôsojnosti v Európe a ja som z hrôzov e, objavila správu našich kolegyň e, my nemôžeme dať lepšiu ilustráciu libertinského socializmu, ktorý je odrezaný od reality. E, vy hovoríte o právach žien LGBTI a aké sú tieto, aká je európska podpora okrem veľkých buržoáznych západných miest? E, vy stanovujete také e, nepertinentné kritéria e, pre poskytovanie azylu, čo vedie k väčšiemu riziku imigrácie. Aké elementy budete požadovať ako európske ženy? A ja ako európska žena som veľmi smutná, E, nad týmto hrozným zneužívaním e, ženských podmienok v mene tejto e, morálnej diktatúry. Kolegyne, kolegovia, máme už veľký časový sklz. Teraz som teda povolila modré karty v prípade rečníkov za politické skupiny. Odteraz to však nebudem robiť. Hovorím vám to priamo, aby ste potom neboli sklamaní, keď vám nedám slovo. Takže ďalšou rečníčkou je pani Constance Le Grib na minútu a pol. Ďakujem, pani predsednička. Európsky parlament by rád venoval tento deň otázke žien, utečenky, ktoré žiadajú o azyl a mnohým deťom, ktoré ich sprevádzajú. Samozrejme, že v tejto sále žiadna politická skupina, žiadny poslanec a žiadna ľudská bytosť nemôže e, zostať necitlivá voči E, veľmi závažnej humanitárnej situácii, ktorá sa prejavuje na európskych hraniciach čoraz naliehavejšie, či už ide o situáciu žien utečenkyň alebo žiadateľiek o azyl. Ale my ako skupina EPP sme si želali, pokiaľ ide o túto správu, navrhnúť alternatívne uznesenie, pretože my sme sa na 100% nestotožnili so správou Hannibal, takže my by sme chceli navrhnúť alternatívne znenie uznesenia, ktoré sa zameriava na dôstojné ľudské, ale rovnako aj realistické a zodpovedné prvky, pokiaľ ide o príjem e, utečenkyň a žiadateľiek o azyl. My by sme chceli urobiť konkrétne, realistické a rozumné návrhy, ktoré by boli priamo e, šité na špecifické potreby a na špecifické procedúry, e, ktoré by reagovali na potreby žien, napríklad tehotných žien, a ktoré by prinášali rozumné, pragmatické odpovede na ich situáciu. My sme chceli takisto zdôrazniť ako absolútnu prioritu boj proti akémukoľvek obchodovaniu s ľuďmi a mafióznemu sexuálnemu zotročovaniu. Ďakujem. Teraz pani Maria Arena, dve minúty. Tretina žiadateľov o sveta sú ženy, 38% migrantov v Stredomorí sú ženy a deti, 55% tých, ktorí prichádzajú do Grecka sú ženy a deti. Tieto čísla nám ukazujú na e, ľudsky nemožné e, podmienky v krajinách pôvodu, či už v dôsledku vojny, nestability ale rovnako nám ukazujú aj to, že pre ženy e, rodové násilie je veľmi e, dôležité v týchto krajinách. Minulý týždeň sme mali svedectvo Nawaj Sufi, ktorá nám podala svedectvo o dramatickej situácii týchto žien. My vidíme, že e, musíme vziať do úvahy špecifickú situáciu týchto žien, najmä zohľadniť rodové aspekty v štatúte utečencov. Tento štatút bol vypracovaný mužmi pre mužov a musí byť revidovaný. Rovnako berieme do úvahy situáciu žien, e, imigrantiek, napríklad treba zohľadniť e, e, znetvorenie pohlavných orgánov oveľa viac ako doteraz. Ďalej musíme sa venovať sexuálnemu zdraviu, reprodukčnému zdraviu, e, umelému prerušeniu tehotenstva a jeho rizikám, tak aby sme mali ženy, ktoré tiež budú môcť žiť v Európe. Ak nie, tak história zaznamená, že Európa sa odvrátila od podstaty svojich hodnotov humanizmu, solidarity ľudských práv. A ja by som ešte chcela e, kolegyni Hanibu zablahoželať k práci, ktorú odviedla. Ďakujem. Merci. Ďakujeme pekne. Teraz pani Višňovská na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Keď počúvame o situácii utečeniek, e, sú to hrozné veci, to, čo počúvame. A niekedy sa dozvedáme, že vlastne musia vlastným telom platiť za cestu do Európy. A počas tejto cesty, aj potom, čo sa dostanú do Európy, sú vystavené násiliu a nepochopeniu. E, veľmi zlá situácia v príjímacích centrách takisto vedie k ďalším tragédiám. A bez ohľadu na to, čo si myslíme o celej kríze, vidíme, že situácia si vyžaduje radikálnu odpoveď takú, ktorá by mohla zmeniť situáciu a osud žien v Európskej únie. Žiaľ, opätovne znova a znova Európsky parlament len dokazuje, že nevie nájsť jednotnú odpoveď. E, práva sexuálnych menšín, práva na potrat, e, to nie je o tých problémoch e, E, ktorými trpia ženy utečenkyne. Ďakujem pekne, pani Basterekia, na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Ja chcem poďakovať pani Hannibal a zablahoželať jej k excelentnej správe, nie len presnej a kompletnej, ale aj veľmi vhodnej, pretože teraz vidíme, nerovnosť žien ako multifaktorový fenomén a neschopnosť EÚ riešiť ju. Jediným spôsobom, ako sa to rieši, je pohraničná politika. Na jednej strane Európska únia e, trpí kolapsom týmto kolosálnym e, tokom migrantom a také a vlastne prichádzajú tu bezprecedentné návrhy zo strany komisie na pomoc utečencov. Treba si uvedomiť, že takmer 60 utečencov sú ženy a deti. Minulý rok to bolo 73 mužov, takže rodová, rodový aspekt tohto e, utečeneckého fenoménu treba zohľadniť Máme tu rôzne vrstvy, ktoré sú zraniteľné, ale ženy sú mimoriadne vystavené diskriminácii a sexuálnemu a rodovému násiliu. E, včera sa povedalo, že e, neistota sa z, skončila, to hovoril pán Tusk, ale legislatíva a brzdiaca politika by nemala zabrániť týmto ľuďom, aby mali prístup k právu na azyl, tak ako to hovorí Charta základných ľudských práv a ďalšie doplňujúce e, právne predpisy ako e, istambulský a ženevské dohovory. E, ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. Teraz pani Kuneva na minútu. Ďakujem pekne. aby som chcela poblahoželať pracujúcim ženám, tým, ktorí bojujú za svoje práva. Zdá sa, že Štrásburg nie je od Bruselu vzdialený len vyše 400 kilometrami, ale je vzdialený veľkou priepasťou. Tu v parlamente diskutujeme o správe, ktorej sa žiada ochrana utečeniek humánnym spôsobom a zároveň Európska rada v Bruseli uvádza, že Rakúsko iné krajiny celkom správne zavrali svoje hranice a určité vlády sú otvorene rasistické a hovoria, že nebudú na svojom území príjmať e, muslimov. Ako chceme zákonným spôsobom chrániť utečencov a migrantov a na druhej strane na rade sa ako si neludsky priam až obchoduje s Tureckom za každú ženu utečenkyňu, ktorá dostane azyl, budete mať ženu migrantku, ktorá sa bude musieť vrátiť do Turecka. UNHCR správne uvádza, že takáto dohoda medzi Európskou úniou a Tureckom by mohla byť eventuálne nezákonná, pretože porušuje medzinárodnú aj európsku legislatívu. Vyzývam vás, aby ste sa sa nestali komplicmi tohto postupu. Prepačte. Nemôžete mať viac času, ospravedlňujem sa. Musíme dodržiavať pravidlá. Takže ďalšou rečníčkou je pani Reintke na minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Viac ako pred 150 rokmi Jona Trus eh, vo svojej reči my sme ženy upozornila na nedostatky boja e, za ľudské práva, ktoré vyučovali pracujúce ženy, lesbické ženy alebo čierne ženy. Dnes v tejto diskusii mi to pripomína práve túto dôležitú vec, keď hovoríme o boj proti násiliu na ženách. V niektorých častiach tohto parlamentu evidentne niekto nechce uznať to, že 100 tisíce žien, o ktorých hovoríme v Európskej únii, sú vlastne utečenkami pravica tohto parlamentu ako by bola rozdelená medzi, rozdelovala medzi európskymi ženami, ktoré si zaslúžia ochranu a iné, ktoré si nezaslúžia ochranu. Ja som veľmi rada, že väčšina tohto parlamentu pochopila e, to, čo hovorila Sojona Trus. Ľudské práva sú univerzálne, nezastavujú sa na národných hraniciach ani na náboženskej či etnickej kategorizácii. V tejto správe podľa mňa ideme správnym krokom nielen pretože chceme chrániť utečenkyne, ale e, aj že bojujeme bojujeme proti rozdielným názorom na feminizmus Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Margot Parker na pol druhá minúty. Ďakujem pekne. Ak Spojené kráľovstvo má zmysluplnú ochranu, e, ak by sme toto mali, mohli by sme pomôcť skutočným utečencom a chrániť tých, ktorí trpia pred stíhaním. Ale keďže máme 300 tisíc ľudí, ktorí každý rok prichádzajú do Európy, vláda sa snaží reagovať na legitimné obavy obyvateľstva, takže stiažujú ľuďom, ktorí naozaj potrebujú prísť a ktorí si vyžadujú ochranu. E, a na rozdiel toho v podstate e, dáva možnosť všetkým bez nejakej kontroly trestnej činnosti. Je to cynické E, prišlo e, oveľa viac ľudí e, do Európy, pretože pani kancelárka Merkelová povedala, že cez kvalifikačnú smernicu môžu mnohí prísť a preto mnohí sa podujali na smrteľnú cestu cez Stredozemné more a padli do rúk obchodníkov s ľuďmi a prišli o život. Europol tvrdí, že 10 tisíc migrujúcich detí sa stratilo cestou a niektorí sú sexuálne, mnohí sú sexuálne zneužívaní. EU otvára dvere milónom ľudí z kultúru a krajín, ktoré zaobchádzajú so ženami a ako druhotriednými občanmi a ešte horšie s ľuďmi LGBTI. Videli sme to v Švedsku, ženy, na ženy bolo útočené a boli ponižované pre bezpečnosť našich žien a pre blaho tých, ktorí hľadajú e, ochranu tečenstvo. Musíme jednoducho prestať s týmito politikami a odísť z Európskej únie. Ďalšou rečníkou je Luka Bonano. Ďakujem, pani predsedajúca. E, keď príjmame zákony, tak niektoré body, chcem uvieť len niektoré body, aby som nebol príliš banálny. Veľký pozor pri e, právach žien, pretože Boh spočítava ich e, sily žena pochádza z rebra muža a nie z jeho nôh na to, aby dostávala kopance a údery, ale ani z hlavy, aby bola nad ním. Zrodila sa vedľa neho, aby bola, taká ist, aby bola jemu rovná, trošku menej ako porameno, aby ju mohol chrániť, blízko srdca, aby ju mohol milovať. Pre mňa toto je e, záver toho, čo by sme si mali my myslieť o ženách. Menej pokritectva a viac konkrétnych činoch. E, viac zaliečania sa a väč, viac a menej zaliečania sa a viac dôstojnosti. A aby to pochopili aj moslimovia. Ďalej pani Ildiko Galpelc na minútu a pol. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos asszony, a nőnapon... Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Kolegovia, k Medzinárodnému dňu žien hovoríme o násilí na ženách a pre všetkým e, migrantkách. E, Niet pochyb o tom, že ženy a deti, ktoré utekajú pred stíhaním a vojnou e, a vkladajú nádej pre lepší život v Európe, e, sú vystavené dlhej ceste a tam sú vystavené násiliu páchateľov trestnej činnosti. Mali by sme citlivo reagovať na problémy týchto žien a detí. Mm, máme dôležitú úlohu. Musíme zabezpečiť potrebnú starostlivosť, e, ubytovanie. My sme predložili svoju vlastnú alternatívu formou vlast- alternatívneho uznesenia, pretože jednoducho so správou súhlasiť nemôžeme. Podľa nás spravodajkyňa prekročila svoj mandát a riešila v správe otázky, ktoré presahujú záber e, výboru FEM. E, azyl, migrácia, spájanie rodín, to sme nemali e, robiť, nemali sme sa na to zameriavať. Mali sme sa zamerať skôr na tehotné ženy, dojčiace ženy a ich špeciálne potreby. Je to opakujúci sa problém bez namiesto toho, aby sme pomohli, tak ukazujeme, ako môžeme iba prekračovať svoj mandát a presahujeme svoje kompetencie a to je problém, preto nemôžeme nájsť riešenie. A Preto vás prosím, kolegovia, aby ste podporili náš návrh uznesenia. Ďakujem. Ďalšou rečničkou na minútu 30 pani Maria Neuchl. Kolegyne, kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať pani Hany Pol, ktorá e, položila veľmi dobré základy touto vynikajúcou správou. E, Situácia utečenkyň, je tu na pretrase. A pritom utečenci a utečenky majú mnoho problémov rovnakých. Boja sa, že ich oddelia od svojej skupiny, trpia hladom, zimou, nemajú dostatočné výhľadky do budúcna a majú rôzne telesné um, potia, že toto všetko je spoločné pre mužov aj pre ženy, ale ženy sú ešte vystavené rôznym iným prekážkam. Často cestujú s deťmi, často sú tehotné často sú vystavené e, e, hrozovým situáciám v krajinách povodu, kde boli vystavené násiliu, či dokonca trpeli násilím a na tejto ceste e, sa nadalej nemajú dobre, zažívajú násilie zo strany niektorých iných utečencov, ale tiež zo strany tzv. pomocníkov a tiež sú vystavené násiliu v krajinách, ktoré, ktorými prechádzajú na svojej ceste a platia nielen peniazmi, platia aj svojim vlastným telom a toto je pri príležitosti Medzinárodného dňa žien dôležité spomenúť. Platia teda peniazmi, ale tiež znásilnením za záchranu vestu a ich dcéra musí zaplatiť tou istou menou, aby získala svoju vlastnú záchranu vestu, keď nastupuje do člnu. Všetci dobre to veľmi dobre vieme. Vieme, že ženy platia veľmi vysokú cenu, keď sú takto na úteku a je na nás i našou povinnosťou pomôcť eh, ženám a dievčatám v tejto situácii. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Ďalej nesleduje pani Girling na minútu. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Nikto si nevyberie, že sa chce stať utečencom a nikto netúži potom, aby sa stal žiadateľom o azyl. Žiadna žena sa nepúšťa na cestu, ktorá môže viesť k tomu, čo je podľa mňa to najhroznejšie, čo som kedy videla. Ženy oddelené od detí, či už kvôli chorobe alebo násiliu obrovské utrpenie žiadateľov o utečeniek je jasné. Máme povinnosť chrániť ich pred násilím, znásilňovaním a musíme im poskytnúť obživu a zdravotnú pomoc. Avšak táto správa v určitých oblastiach zachádza priďaleko, predovšetkým čo sa týka oblasti financovania a právnej pomoci, takže britskí konzervatívci budú podporovať uznesenie EPP, pretože tam to obsahuje alebo nepresahuje kompetencie tohto výboru a tohto parlamentu. Ale chcela by som jasne povedať, že si oceňujeme prácu pani Hannibal, chápeme pocity, chápeme politické smerovania, podporu jej správy a nebudeme hlasovať proti. Vielen Dank. Ďakujeme pekne. Ďalej nesleduje pani Wikström na minútu. Ďakujem pekne. Európa je v požiari a ľudia, ktorí nemajú to šťastie, že vyrastali v demokracii, sú vystavení veľkému riziku. Chcem sa poďakovať pani Hannibal eh, za vynikajúcu prácu na tejto správe, keď hovoríme o dôležitých veciach ako napríklad rozdeľovanie žiadateľov azyl medzi členské štáty alebo ochrana vonkajších hraníc. Isté, že veľmi ľahko zabúdame na ľudí, ktorí sú za týmito problémami. Toto je konkrétna snaha poukázať na problémy žien na úteku. Konzervatívci tu v pléne chcú však túto správu zničiť. A chcú tiež zamlčať to hrozné utrpenie, e, ktorému sú vystavené mnohé tieto ženy. Neviem si predstaviť, že dnes, pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, chcete hlasovať za to, aby si tieto potláčania práv e, zastierali, schovávali, aby sa zamlčiavalo toto nehorázne porušovanie e, ľudských práv. Musíme predsa vyslať jednoznačný signál, musíme robiť všetko preto. Rečničke, bol ten mikrofón. E, ďalej nasleduje pán Štefan Ek na minútu. Vážená pani prezidajúca, vážené kolegyne, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnes tu vedieme pokryteckú rozpravu, pokiaľ balkánska trasa neostane otvorená je to pokrytecká rozprava, ak odporúčania eh, z tábora pravicov extremických strán e, e, v prípade potreby chrániť hranice aj zbraniami. Ako sa budeme takisto bezkriticky prizerať takýmto vyhláseniam násilí na ženách a deťoch, to je predsa nepripustné. E, nasadzovanie zbraní voči ženám a deťom, týmto predsa pochovávame všetky európske myšlienky a hodnoty. Európa musí prejaviť solidaritu ženám a deťom a hranice im musí otvoriť, respektíve ponechať otvorené povedzme pravicovým extrémistom a populistom, niektorým aj tu v parlamente veľmi otvorene, že nepripustíme, aby sa presadili ich ciele. Toto dlhujeme Európe aj ľudstvu. Čo ešte musíme urobiť, aby sme sa v Európe pohli ďalej? Toto presne. Musíme presadiť naše hodnoty. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje pani Hautala na minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa pridať k tým, ktorí e, ďakovali pani Hannibal za vynikajúcu prácu. A myslím, e, že je pokritecké niektoré tvrdenia, ktoré e, sa uberajú cestou, že sú, prekračujú právomoci e, výboru a parlamentu. Myslím si, že všetky práva žien sú všeobecne platné, sú univerzálne. E, preskúmali sme si prostredstvom tejto správy konkrétne situácie, konkrétne hrozby, ktorým sú vystavené ženy, žiadateľky o azyl a utečenky. Tiež chápeme, že im musíme zaistiť také služby, ktoré budú zodpovedať ich zraniteľnosti, ich osobitnej situácii. Podľa mňa je dôležité, aby sme v tejto správe zachovali to tvrdenie, že k tým patrí aj e, skupina služieb na zaručenie sexuálneho reprodukčného zdravia. Tie totiž dokazujú, že tu ide naozaj o ženy. Bola by som rada, keby parlament pri príležitosti Medzinárodného dňa žien uznal, že musíme chrániť zraniteľné skupiny, do ktorých patria práve o mnoho viac ešte tieto ženy a dievčatá, ktoré sú na úteku. Ďakujeme pekne. Teraz nasleduje pani Angelika Nibler na minútu a pol. Pani predsedajúca, ďakujem pekne za slova, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Myslím, že je správne, že dnes e, pri príležitosti MDŽ hovoríme o situácii e, migrantiek, ale tiež e, je správne, že sme hovorili aj o socioekonomickej situácii žien v Európe, pretože mnoho z toho, čo sa týka žiadateľek o azyl a utečeniek a to, čo sa požaduje z hľadiska ich ochrany, musíme presadiť eh, pre všetky ženy. Poprvé, násilie na ženách je úplne nepripustné sexuálne obťažovanie, útoky eh, na ženách, taktiež oplatovanie eh, moci a tiež násilné znásilnenia sa musia príslušne potrestať. Spoločnosť ich musí jednoznačne odsúdiť musia sa chrániť len obete, nie páchatelia. Ďalej po druhé považujem za dôležité, aby sa kriminalita spojená s eh, pašovaním a prevádzaním um, naozaj uznala. Eh, toto sa netýka len eh, migrantiek, týka sa to mnohých iných žien, toto obchodovanie ľudskými bytostiami. Už sme tu viackrát prejednávali v pléne aj nútenú prostitúciu, aj s touto témou teda súvisí tento aspekt. Dúfam, že sa na tomto zhodneme a čo sa týka výsledkov samitu EU-Turecko, dúfam, že sa nám podarí urobiť ďalší krok vpred. Ak chceme bojovať proti eh, nezákonnému pristahovalectvu a chceme vytvoriť legálne formy vstupu, musíme presadiť veľmi konkrétne návrhy. Ďakujem za pozornosť a aj ja podporím alternatívne uznesenie našej politickej skupiny. Ďakujem. Ďalej nasleduje pán Panceri, prosím, na minútu a pol. Grazie, Ďakujem, e, pani predsedajúca. E, Jednou z takých nelogických vecí, ktoré sme si to vypočuli zo strany nacionalistickej pravice, musíme povedať, že e, reakcia na utečeneckú krízu bude akousi skúškou, či Európska únia dokáže E, dostať svojich princípov. Medzi stredozemným a Geským morom prebieha európska hranica a schopnosť e, riadiť e, humanitárnu krízu utečencov je vlastne tento projekt slobodného pohybu, spolupráce a spravodlivosti. Situácia žien a detí sú veľmi zraniteľné vo všetkých okamihoch tejto cesty. Veľa žien, ktoré prichádzajú do Európy, boli predmetom a obeťou sexuálneho násilia, e, zlého zaobchádzania, stigmatizácie a psychologických traum. Preto je dôležité, aby členské štáty podpísali a ratifikovali istambulský dohovor o štatúte utečencov, kde sa garantuje e, právo na rodový prístup, podporu e, a kde sa zohľadňujú špecifika a slabé stránky utečencov. Musíme ukázať e, vy, takú širšiu víziu nielen soli, z hľadiska solidarity, ka podpory ekonomickej a sociálnej integrácie tých najzraditeľnejších, aby sa e, to stalo morálnou aj politickou povinnosťou a o to by sme sa mali snažiť. Ďakujeme pekne. Teraz e, nasleduje pán Arne Geriky na minútu, prosím. Ďakujem, pani predsedajúca. Keď hovoríme o situácii žien utečeniek a Vidíme, že mnohí kolegovia e, diskutujú za tzv. zeleným stolom. Za Nemecko môžem povedať pani Hanipol, len sa pozrite e, e, nad rámec svojej vlastnej šálky s kávou, pozrite sa na ostatné správy Európskeho parlamentu, kde sa uvádzajú veľmi nesprávne argumenty. Veľká Británia v posledných 12 mesiacoch prijala 166 sírskych utečencov. Ja to nekritizujem, je to v poriadku, ale len si nenavrávajme, že 100 tisíc dobrovoľných pomocníkov v Nemecku a iných prijímacích krajinách, že by ste im mohli hovoriť, ako sa majú oni správať utečencom. Nemecko v roku 2015 prijalo 1,2 milióna utečencov, pritom Taliansko a Grécko prevzalo obrovskú zodpovednosť. Je to európsky problém, globálny problém ja som sa včera rozprávala s dobrovoľníkmi o vašej správe a ich reakcia bola jednoznačná. Len sa Chodte pozrieť e, jedného dňa e, do utečeneckej ubytovne, len sa snažte pomôcť priamo vlastnými rukami a nepísali by ste takéto nezmysly. Ja podporím zajtra hlasovanie alternatívne uznesenie EPP. Ďakujem. Uh, Ďalej nasleduje Žody e, Sebastiana minútu. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Ja chcem poblahoželať pani Honibal za vynikajúcu správu, kde je jasné, ženy utečenky nie sú dvojnásobnými obeťami vystavenými všetkému možnému násiliu. Ale otázka, e, bude si to všímať aj niekto iný, napríklad Európska rada, členské štáty? Po hanebnej dohode s Tureckou myslím, že nie. My chceme zatvoriť dvere pred ľuďmi, ktorí chcú len prežiť. A ja by som chcel využiť tieto sekundy, aby som trochu pripomenul požiadavky. V roku 1939 e, švajčiarska aktivistka Elizabeth Endembe e, na juhu e, Španielska vytvorila pôrodnicu pre E, španielské ženy, ktoré utekali pred frankistickým terorom a rodili na plážach. Niektoré deti umierali od chladu a od infekcií a práve vďaka týmto e, zariadeniam e, sa podarilo zachrániť tieto ženy. Ženy utekali pred bolesťou my sme boli, mali nedávno utečenky, kde máme historickú pamäť, kde máme európsku solidaritu. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Koraca Bild na minútu a pol. Stále viac žiadateľov o azyl prichádzajú do Európy a sú to stále viac ženy a deti. Často sú to ženy s deťmi samé. Ženy a dievčatá sú vystavené riziku obchodovania, sexuálneho zneužívania a násiliu počas cesty. Ale aj potom, keď sú už v Európe, bezpečnosť a ochrana súkromia musia byť zabezpečené E, je dôležité mať samostatné e, zariadenia, sanitárne zariadenia a právo pre ženy zdravotné ošetrenie, e, bezpečné miesta pre deti v príjímacích centrách Eh, pokiaľ matky sú, eh, sú na interviu pre azyl, je potrebné zabezpečiť špeciálne podmienky pre deti. Eh, deti potrebujú psychologickú, aj ženy potrebujú psychologickú podporu. Hovoríme tu o obchodovaní s ľuďmi. Teraz členské štáty majú pravidla, treba ich implementovať. Musia vyškoliť policajné zložky a iných úradníkov, aby riešili aj otázky násilia na základe rodových rozdielov. Musíme zvýšiť ochranu a prevenciu. Deti musia mať prístup k vzdelávaniu. Pre dievčatá škola znamená väčšie právomoci a možnosti a často aj ochranu pred násilím, ako napríklad manželstva v nedospelom veku. Takisto prístup k práci, pre ženy utečenkyne e, je možnou cestou k integrácii. Dnes e, počas MDŽ by sme mali povedať ženám a deťom, dievčatám, ktoré prichádzajú do Európy, že nie sú samé, že Európa pre nich znamená bezpečnosť, spojme sily a chráňme ich a e, diskutujme o ich dôstojnosti. Ďakujem pekne, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, musím vás teraz hľadom na pokročilý e, čas e, povedať dve veci. Poprvé, už som uviedla, že nebudem povedovať modré karty a tiež nebude možné uskutočniť e, catch the eye. Kolegyne, kolegovia prekračovali svoj rečnícky čas, preto sa to nebude dať poradiť. Podariť o 12.30 máme pardon, o 11.30 máme už hostia a preto nebude priestor na spontánnu rozpravu. Ďalej nasleduje pani Revol Dalon. Medzinárodný deň žien zamyslíme sa nad utečenkyňami, ktoré žiadajú v Európe o azyl, e, lebo sú na úteku pred vojnou a agresivitou. Kritická situácia v EÚ e, zvýrazňuje tento rodový aspekt. Ja súhlasím s kolegyňou Anibol, ktorá zdôrazňuje aspekty ohľadne ochrany žien počas napríklad azylových procedúr. Mnoho žien je obeťami fyzického aj sexuálneho násilia, často sú bité pre, e, pašerákmi a deti bez ochrany často padajú do rúk tiež prevádzačov a pašerákov s ľuďmi preto Európska únia musí bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Žiadame členské štáty, aby skoncovali so zadržiavaním detí, tehotných žien, aby bojovali proti eh, proti násiliu, aby chránili e, obete sexuálneho a rodového násilia. Európska únia musí venovať špecifickú pozornosť žiadateľkám o azyl LGBTI, ktoré sú e, predmetom dodatočného a zvýšeného e, prenasledovania. Tieto ženy a dievčatá si vyžadujú špecifický prístup, aby sme zabezpečili ich prijatie a integráciu do Európy za dôstojných podmienok bolo by smutné a je smutné, že PP sa stavia proti tomuto textu, e, e, ktorý nastolí otázkami, nad ktoré prechádzame často potichu. Pani Stevens ďalšou rečničkou. Beste voorzitter, collega's. Vážená pani predsednička, drahé kolegyne, napriek dobrej vôli pani Hannibal, táto správa ide úplne pomimo. Treba si zohľadniť delikátnu situáciu žien utečenkyň. E, je to napríklad vynikajúca myšlienka žiadať zdravotné zariadenia a oddelené miestnosti pre ženy, samotné ženy a ženy s deťmi v utečeneckých táboroch. Všetky typy násilia a proti e, citlivým ľuďom E, znamená, že musíme za to bojovať z celých síl. E, ale potrebuje táto politika otvorených hraníc e, zmizne ako sneh na slnku. Netreba bojovať za to, aby sme mohli pomáhať všetkým utečenkyniam, pretože sú ženy a kde je princíp nediskriminácie. A ďalšia vec, v tejto správe sa nerozlišuje medzi ľuďmi, ktorí utekajú pred vojnou, mučením, prenasledovaním a ekonomickými migrantmi. Rovnako hovoríme, že maloletí žiadatelia o azyl eh, nemajú byť eh, v detenčných táboroch. A chcete vlastne zrušiť príslušnú európsku smernicu? Teraz je rečnička prerušená. Pardon, Ihre Zeit war vorbei. Je mi ľúto, váš čas vypršal. Ďalej nasleduje pán Kristoforu na minútu a pol. Pani predsednička, dnes si pripomíname Medzinárodný deň žien, ale ja si myslím, že dôležité posolstvo, ktoré ako Európsky parlament musíme vyslať, je to, čo dnes hovoríme a, a musíme to zaviesť do praxe a skonkretizovať. Európsky parlament prijal iniciatívu venovať tento deň ženám utečenkyniam. Prečo? Pretože sa to týka všetkých žien utečenkyň, ktoré dnes robia všetko preto, aby sa zachránili a aby zachránili svoje rodiny. My musíme venovať tento deň všetkým ženám utečenkyniam, ktoré utekajú pred vojnou a pred konfliktami a ktoré eh, bojujú zo všetkých síl, aby prežili na úteku, ale popri týchto ženách si musíme rovnako vzdať hold gréckým ženám, e, ktoré dokazujú svoju humanitu, humánnosť a prijímajú a venujú sa utečenkyniam v Grécku. Avšak dnes musíme rovnako vzdať hold aj cyperským ženám. E, to sú, je, jednej e, utečenkyni z Cypru, ktorá už 42 rokov bojuje za to, aby sa mohla vrátiť domov, aby mohla opätovne mať všetky ľudské práva, ktoré jej vzala okupácia. E, ona musí každý deň bojovať e, za svoje práva a ja dúfam, že Európsky parlament zdá hod utečenkyniam, cyperským ženám, ktoré 40 rokov bojujú e, za návrat svojich zmiznutých detí. Pani Tomašič, ženy a deti predstavujú 38 e, z celkového počtu žiadateľov azyl e, v roku 2015. Tak bolo, aj keď propagandistická mašinéria sa nás snaží presvedčiť o niečom inom. čísle. jasne hovoria, že sme prijali o mnoho viac mladých mužov než žien a detí. Nechcem diskriminovať nikoho, nechcem povedať, že len jedna um, jedno pohľavie by malo prispieť k oslobodeniu miest a obcí v Sýrii. Ak to však neurobia miestni muži, kto to urobí? My môžeme pomôcť, Európania, Američania, ale eh, predsa hlavné bremeno musia niesť eh, miestne vojenské zložky. Eh, spravodajkyňa nespomenula vôbec tieto čísla vo svojej správe. A naďalej presadzuje politiku otvorených hraníc a tiež veľmi voľnú azylovú politiku. Myslím si, že nie je na mieste tvrdiť, že zneužívame utrpenie e, žiadateľov azyl a utečencov na presadzovanie potratov. Ja e, nechcem automaticky uzavrieť naše hranice, ale nie som ani za to, aby boli a priori všetky otvorené. Ďakujeme pekne. Teraz pán Scheinfeld na minútu a pol. Ďakujem, pani Kobiety i Ďakujem, pani predsedajúca. Ženy a deti, ktoré utekajú pred brutálnym násilím, prežívajú obrovské ku hrôzu a traumy. Ale máme tu veľký paradox, pretože veľmi často práve to, pred čím oni unikajú, je to, s čím sa stretávajú aj v priebehu úteku a dokonca už na území Európskej únie. A preto chápem to, čo je obsiahnuté v tejto správe aj keď nesúhlasím so všetkými tvrdeniami, ale musíme si položiť otázku, prečo sa to deje, prečo je tu tento paradox. Možno aj preto, že veľmi často v Európe a v členských štátoch náboženstvo, história, tradície, zásady a práva týchto osôb e, sú nad alebo aspoň E, na úrovni európskeho práva. To sa toleruje, ale predsa hostia by sa mali prispôsobiť právu a zásadám hostiteľov a nie naopak. Preto sa musíme usilovať najmä o bezpodmienečné uplatňovanie európskej legislatívy, demokratických noriem a spoločenských zásad voči tým, kto sú našimi hostiami na našom kontinente. Ide tu aj o to, aby všetky členské štáty podpísali istambulskú dohodu, dohodu Rady, dohovor, dohovor Rady Európy. Posledným rečníkom bude pán Zdechovský. Nech sa páči, na minútu a pol. Ďakujem. Ďakujem. Pani podpredsednička za eh, výbornú výslovnosť mojho mena. Vážená pani komisárka, pod pojmom utečenec si väčšina z nás predstaví mužov vo veku 20 až 35 rokov, ktorí prichádzajú do Európy a riskujú svoj život, aby dosiahli svoj vysnený cieľ žiť v blahobite, ktorý európska spoločnosť týmto ľuďom môže poskytnúť. Málo kto si ale uvedomuje, že dnes na hranici medzi Macedónskom a Gréckom stojí minimálne polovica žien a detí, ktorí sú diskriminovaní v tom, ako sú prijímaní niektorými úradmi a ako sú neustále e, vystavení útokom zo strán mužov a práve oni čoraz viac sa vydávajú na cestu a my na to musíme reagovať. Avšak táto správa, ktorá má vynikajúci úmysel a je škoda, že Európsky parlament sa na nej nezhodol, sa bohužiaľ stala obeťou ďalšieho politického boja. Bola zneužitá k tomu, aby bola do, bolo do nej implementované veci, ktoré vôbec nemajú nič spoločné s postavením žien a ich situáciou v EÚ. A to musíme razantne odmietnúť. Preto podporujem stanovisko EPP, ktorá podáva alternatívny návrh uznesenia ako som už povedala žiaľ nemáme čas na spontánnu rozpravu keďže tu máme prejav vysokého komisára osn pre utečencov. teraz však ešte dáme slovo pani komisárke v mene európskej komisie nech sa páči. Vážená pani predsedníčka vážení poslanci, poslankyne, vzhľadom na to, že nemáme čas a všetko to, čo bolo dôležité a zásadné, čo som chcela povedať, som povedala na úvod. Rada by som sa teraz obmedzila len na to, aby som sa vám poďakovala za vaše pripomienky a diskusiu a uistila vás opätovne o pripravenosti Európskej komisie spraviť všetko, čo je v našich silách preto, aby sme prijali všetky efektívne opatrenia na to, aby život zraniteľných osob, ktoré prichádzajú do EÚ e, ako utečencov, aby sme uľahčili ich život a aby sa to premietlo v našej legislatíve o všetkých krokoch, ktoré budeme príjmať, či už je to istambulský dohovor, alebo azylový postup, alebo iné kroky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, aj za vašu stručnosť. A teraz ešte Mary Honeyball, spravodajkyňa, dostáva slovo na záver. V EÚ sa máme na tom relatívne dobre a relatívne prosperujeme. Sú tu utečenci, ktorí si myslia, že musia opustiť svoju vlast domov milovaných, aby ušli pred vojnou a utrpením a tí nemajú takéto privilegované postavenie ako my. A nikto neodchádza z domova, pokiaľ naozaj nemusí. A vieme, a počuli sme počas tejto debaty, že utečenkyne majú osobitné požiadavky. Na to poukázali aj mnohí rečníci. Preto vás chcem vyzvať, aby ste hlasovali proti uzneseniu EPP, ktoré je, zjednodušuje to, čo je v mojom uznesení o utečenkyniach a ich osobitných potrebách. EPP uznesenie e, to celé zmielňuje, neochraňuje ženy. E, a ja podporujem práve ochranu žien, tehotných žien, detí, detské zariadenia. Ako sa povedali, práva žien sú univerzálne práva. Európska únia má dlhú históriu podporovania žien a musíme v tom pokračovať. Preto vás chcem poprosiť, aby ste dnes v hlasovaní podporili našu správu. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím dnešnú debatu. Hlasovať sa bude dnes a teraz si urobíme krátku prestávku.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 Dámy a páni, skôr ako budem ďalej viesť naše rokovanie, chcem povedať, že všetci sme s hlbokým zármutkom prijali správu o smrti honduraskej ľudskoprávnej aktivistky pani Casires. Pani Casires bola žiariacim svetlom pre mnohých, ktorí bojovali za to, aby krajina a aby práva domorodého obyvateľstva Hondurasu boli, boli rešpektované. Pani Caceres bola osoba, ktorú mnohí z vás, z nás osobne poznali a s mnohými roky úzko spolupracovala. Európsky parlament preto odsudzuje tento útok čo najostrejšie a vyzýva hondurasku vládu, aby spravila všetko, čo je v jej silách, preto, aby e, spravodlivo potrestala páchateľov. My sa budeme ďalej angažovať za ochranu ľudskoprávnych aktivistov na celom svete a ja dúfam, že táto tragická udalosť neodradí ďalších aktivistov, ale posilní ich v ďalšom boji za ľudské práva. najmä v Hondurase, kde toľko ľudí obetovalo svoje životy. My a všetci, ktorí pani Caceres poznali, si ju uchováme v našej pamäti. Vážený pán e, komisár OSN pre utečencov, pán Grandy, milé kolegyne a kolegovia, dnes, 8. marca Európsky parlament, tak ako každý rok tu v pléne, si pripomína Medzinárodný deň žien. Ale tento rok je mnoho vecí inak. Nachádzame sa v strede najväčšej utečeneckej a migračnej krízy od konca druhej svetovej vojny. Preto je len samozrejme a myslím si aj logické, že tohto 8. marca 2016 venujeme osobitnú pozornosť ženám, ktoré sú zasiahnuté touto krízou, pretože počet žien a detí, ktoré prichádzajú do Európy, prevyšuje počet mužov utečencov. A všetci vieme, že ženy sú mimoriadne ohrozené. A na úteku na ktorý sa mnohí vydali, sú vystavení mnohým ohrozeniam. Vidíme to každý deň, zažívame to každý deň, každý deň počúvame dramatické správy o diskriminácii, ponižovaní, zraneniach ich hrdosti, dôstojnosti a o odnímaní základných ľudských práv. A tieto podmienky sa ďalej ďalej zhoršujú. Tisícky sedia v preplnených táboroch a nevedia, či dostanú možnosť znovu začať svoj život. Preto Európsky parlament zomknuto bojuje kolegyne a kolegovia proti utlačaniu žien, či doma počas úteku, alebo aj na cieľových miestach. Toto dlžíme týmto e, ľuďom, Dlžíme to tým, ktorí pred nami bojovali za práva žien, hrdinským ženám, ktoré sa desaťročia usilovali o práva žien, bojovali o ne, ako napríklad prvá predsednička tohto parlamentu pani Simon Weil, aby som len uviedol jedno meno z našich vlastných radov. Ja si uvedomujem, že dedičstvo týchto žien sa nedá zvrátiť. Naopak, a nič nie je e, zaručené na veky. Všetko sa môže zmeniť, zvrátiť, preto musíme každý deň opätovne ochraňovať a bojovať za tieto práva. Preto sa teším, že na dnešné mimoriadne zasadnutie prišiel vysoký komisár OSN pre utečencov, pán Filippo Grandi medzi nás. A pán Grandi, vysoký komisár OSN, dávam vám slovo. Pán predseda, ďakujem za to, že ste ma tu privítali. Je mi to cťou, že tu dnes môžem byť s vami, aby sme si pripomenuli Medzinárodný deň žien a hovorili o ňom z pohľadu OSN a jeho utečeneckej organizácie. Vážené poslankyne, vážení poslanci, minulý mesiac som bol na greckom ostrove Lesbos a videl som e, grécku pohraničnú stráž, ktorá priniesla do prístavu čln, ktorý zachránila. Na člne bolo 200 ľudí. Väčšina z nich boli ženy s deťmi. Niektoré z detí boli veľmi malé. Bolo tam mnoho starších a niekoľko chorých osôb. Ako vystupovali na breh, hovoril som s viacerými z nich a po- rozprávali mi svoje príbehy príbehy konfliktu, pre ktorým utekajú v Sýrii alebo v Afganistane, hovorili mi o nebezpečenstvách svojej cesty a starosti, obavy o svoju budúcnosť, boli len jedným z mnohých príkladov dnešnej e, globálnej e, krízy presídlovania. Milióny ľudí na celom svete museli utekať 42 500 osôb musí opustiť svoj dom každý deň. Polovica z nich sú ženy. A i keď väčšina z týchto osôb 86 sa nachádza na iných kontinentoch. Aj Európa teraz vidí, zaznamenáva rekordný počet utečencov a migrantov, ktorí prichádzajú k jej Ako viete, v roku 2015 prišiel milión osôb do Európy a prekračovali hranice Európy v zlých člnoch, lodiach a podobne. Videli sme aj odhodené e, záchranné vesty tých, ktorí prežili túto cestu. Ale viac ako 3700 ľuďom sa to nepodarilo. Je to tragické svedectvo našeho kolektívneho zlyhania riešiť ich utrpenie. Dnes, tento rok, došlo do Južnej Európy vyše 180 tisíc ľudí. Podľa verejnej mienky je predstava taká, že sú to slobodní mladí muži, ktorí prichádzajú do Európy hľadať prácu. Ale dnes, Medzinárodný deň žien, chcem to povedať, že takmer dve tretiny sú ženy a deti. Minulý rok to bolo 41 Zoberme si napríklad Fatimu, ktorá utekla pred vojnou v Sýrii. Našli ju v šoku v prístave greckého ostrova Samos. Bola hlboko traumatizovaná a zranená. Zažila násilie v rukách mužov, s ktorými cestovala. Zobrali ju do nemocnice na ošetrenie a tam povedala, že jej manžel, ju zveril a jej dceru mužovi, ktorého nepoznala, aby ich previezol do bezpečnej krajiny v Európe a počas tejto cesty muž skonfiškoval ich cestovné doklady, mobil a, telef- a peniaze. Zneužíval Fatimu a popieral jej kontakt s manžerom. Fatima je len jedna z tisícok žien a dievčat, ktoré cestujú same utekajú pred násilím a prenasledovaním, aby stáli pred podobným osudom na svojej ceste do Európy, na mieste, kde dúfali a očakávali, že nájdu útočisko. Mnoho zúfalých e, ľudí na celom svete sa pozerá na Európu ako na bezpečné a prosperujúce miesto, ktoré ochraňuje ľudské práva a víta utečencov najmä preto, že neexistujú lepšie, bezpečnejšie alternatívy, si vyberajú služby pašerákov aj za cenu veľkého rizika. Chcem jasne povedať ďalšiu vec, ktorá sa často prehliada. Väčšina týchto ľudí, ktorá prichádza do Európy, 88 je z desiatich krajín sveta, kde sa produkujú utečenci. Syria, Afganistan, Irak a aj Eritrea, Somálsko. Toto je E, v zásade pohyb utečencov. Počet žien a detí rapidne narastá, ako som povedal, a mnohí cestujú bez svojich mužov príbuzných. Vidíme aj veľký počet tehotných žien alebo žien s miminkami a s malými deťmi, keď prichádzajú. Posledná štúdia UNHCR zistila, že e, Prevažujúci počet rodín prichádzajúci do Európy boli rodiny, ktoré viedli ženy bez mužov, ako Fatima. Aj oni sú vystavené násiliu a zneužívaniu v lukách veškrupulóznych pašerákov. A často sa musia zdržiavať na miestach, kde absolútne sa nedostáva bezpečnosti. Musia sa zdržiavať v v na autobusových staniciach, na vlakových staniciach, v parkoch a tak ďalej. Videli sme, že je čoraz viac utečencov, ktorí uviazli v Grécku. Je ich viac než 35 tisíc a častočne to preto, že boli uzavreté hranice na západ, boli mu dopretý vstup do bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko. Toto má veľký dopad na ženy a dievčatá, ktoré neprimeraným spôsobom potom trpia a sú vystavované sexuálnemu vykoristovaniu obchodovaniu s ľudskými bytosťami podporujeme miestne úrady vo všetkých e, oblastiach, aby sme zlepšili podmienky pre týchto ľudí, ktorí trpia núdzou. Taktiež sme podnikli opatrenia, aby sme e, znížili riziko pre ženy a dievčatá, ktoré sú e, na tejto trase. Taktiež chceme e, založiť oddelené strediska pre e, ženy a deti. Už sme ich založili 20 e, a sú známe ako modré body sú bezpečné pre ženy a deti a tam sa môžu aj informovať ohľadom ďalších možností. Našim cieľom je pomôcť zraniteľným ženám a deťom E, ktoré sú na úteku a znížiť riziko ich vykoristovania. Avšak, vážení poslanci, potrebujem viac než len humanitárnu odpoveď. Na iných kontinentoch kontinentoch, kde sú krajiny, ktoré sú chudobnejšie než v Európe a majú tam oveľa viac utečencov, ktorí boli nutiari opustiť svoje domovy. V tomto e, parlamente Eh, už zazneli výzvy eh, rôznym vládam eh, po svete a teraz by sme mali vyzvať sami seba k lepšiemu chovaniu, pretože túto krízu môžeme zvládnuť a ako viete, včera šéfovia vlád a štátov Európskej únie sa stretli s Tureckom, aby diskutovali o prítoku utečencov do Európy. My OSN sme neboli súčasťou tohto rozhovora. Vieme, že ten rozhovor ešte prebieha. Máme skutočne veľké obavy ohľadom akéhokoľvek opatrenia, ktoré by obsahovalo taký krok, že by sa plošne vracali všetci utečenci z jednej krajiny do druhej, pričom by sa nezdôraznili princípy ochrany utečencov v rámci medzinárodného práva Žiadateľ o azyl by mal byť navrátený do tretej krajiny len pokiaľ zodpovednosť za hodnotenie žiadosti o azyl bude prevzatá touto treťou krajinou. Žiadateľ ale o azyl musí byť chránený princípom non-refoulement a Taktiež v súlade s medzinárodnými štandardami musí byť posúdená jeho žiadosť o azyl a musí mať pritom zaručený prístup k zdravotníckej starostlivosti, e, k vzdelávaniu, k sociálnemu systému. Toto musí byť súčasťou každého mechanizmu, ktorý e, by mal e, potom slúžiť k hodnoteniu žiadateľov o azyl. Taktiež sa musia e, identifikovať rizikové skupiny, ktoré nebudú potom navracané napriek tomu, že príslušné podmienky sú splnené. Turecko je teraz e, krajinou, v ktorej sa zdržiavajú 3 milióny utečencov a medzinárodné spoločenstvo by malo zdieľať túto zodpovednosť s Tureckom do väčšej miery. Samozrejme, vítame akúkoľvek iniciatívu, ktorá podporuje e, zákonné trasy e, pre utečencov do tretich krajín. Nede len o sírskych utečencov, nede len o Turecko, ide aj o iné krajiny. Dúfame, že sa to bude uplatňovať aj na e, ďalšie tretie krajiny v regióne, ktoré majú veľa utečencov, ako napríklad Jordánsko alebo Libanon. UNHCR vyzývalo, na, člen, na, vyzývalo štáty, aby zmenili svoje princípy e, uplatňované pri, pre sírskych utečencov, tak aby sa títo nemuseli obracať na pašeráko ľudských bytostí. E, tieto e, cesty zahrňajú humanitárnu readmisiu, súkromné sponzorstvo, zlučovanie rodín, ale taktiež schémy pre študentov a pre pracovníkov. A 30. v Ženeve UNHCR zvolá stretnutie na vysokej úrovni ohľadom globálnej zodpovednosti pre cesty pre sírskych utečencov. A taktiež potom očakávame konkrétne záväzky. Dúfame, že až 10 sírskych utečencov v regióne, ktorých momentálne 4,7 milióna, dúfame, že aspoň 10 bude mať prístup k týmto legálnym cestám. Myslím si, že riadne, aby sme riadne riešili prítok utečencov do Európy, tak potrebujeme koordinovanú európsku reakciu. Potrebujeme, aby sa zakladala na solidarite, politickom, politické zodpovednosti, aby sme stabilizovali situáciu a mohli sme riadiť pohyb týchto ľudí účinnejším spôsobom. Minulý týždeň v piatok sme predstavili sadu praktických návrhov pre Európsku úniu a členské štáty, pomocou ktorých by sme toto mali dosiahnuť a tento návrh je naďalej platný sústreďuje sa na zlepšenie systému e, registrácie a premiestnenia vrátane teda relokačných systémov v Európe a je naďalej absolútne zásadné, aby relokácia fungovala a aby bolo e, k dispozícii dostatok miest pre týchto ľudí. V spolupráci s Európskou komisiou, za ktorú sme vďační. Taktiež chceme podporiť kapacity v Grécku. UNHCR spoločne s partnermi priamo v teréne spolupracuje aj s gréckými úradmi na tejto otázke. Taktiež musíme sa poučiť z minulosti, musíme e, dodržiavať princípy, a, ktoré potom sú uplatnené v súvislosti štandardami spoločného európskeho azylového systému. Je zásadné, aby sme zabránili ďalším stratám na životoch, aby sme e, posilnili bezpečie pre ľudí, ktorí e, riskujú, predovšetkým čo týka žien a detí. Toto všetko taktiež má vzťah k vyhľadávacím a záchranným operáciám. Potom je to pomoc pre e, deti bez doprovodu a taktiež pomoc e, proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu. Nie len Musíme riadiť utečenecké prúdy, ale treba sa dívať aj do budúcnosti. Musíme zaručiť, že členské štáty, ktoré majú externé hranice EÚ, nebudú naďalej eh, mať na svojich pleciach neprimeranú mieru záťaže. Takže solidarita so Stalianskom a s Gréckom je dnes zásadná, ale v budúcnosti môže bude potrebná solidarita s ďalšími členskými štátmi. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, budúci týždeň, e, to bude šiestý rok, čo prebieha konflikt v Sýrii. Viac než 4,7 milióna ľudí, ako som povedal, už e, v tomto regióne e, požiadalo o azyl. A ďalej tam máme 6,5 milióna ľudí, ktorí sú interne ktorí interne prišli od domov a zdržiavajú sa naďalej v Sýrii. Potrebujeme ľudí, ktorí, teda vidíme tam ľudí, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc. A momentálne je tu skôr taký duch nepriateľský, ale eh, UNHCR sa podarilo doručiť pomoc ľuďom, ktorí strádajú v, napriek tomu, že eh, hostujúce spoločenstva a vlády eh, v susediacich krajinách, tak napriek tomu sú tam problémy pre sírskych utečencov. My sme so Svetovou bankou vykonali určitú štúdiu a zistili sme, že v Jordánsku a v Libanone 90 sírskych utečencov žije pod hra- národnou hranicou chudoby, pretože nemajú dobrý prístup e, k legálnemu zamestnaniu a už e, vyčerpali taktiež prostriedky, ktoré mali so sebou. Medzinárodné spoločenstvo prislúbilo 10 miliard eur na aktivity, ktoré pomôžu utečencom, alebo ktoré mali pomôcť utečencom a hostujúcim spoločenstvom, aby zlepšili systém vzdelávania a zaobstarávania e, prostriedkov pre život pre utečencov. A skutočne je to veľmi urgentná otázka. Nemôžeme už dlhšie čakať, nemôžeme to odkladať, musíme stabilizovať hostujúce a utečenské komunity v tomto regióne a musíme ehm, taktiež e, využiť to, že momentálne je v Sýrii prímerie. Ale taktiež v roku 2015 došlo k vieskalovaniu násilia v Iráku a to prinieslo ďalšie vlny násilia a e, v priebehu roka takmer 3 milióny ľudí je bez príbytka a 16 ľudí, ktorí e, utekajú do Európy, sú práve z Iráku. Taktiež, čo týka Afgáncov, tak e, tí sú naďalej jednou z e, najväčších utečeneckých populácií na svete. Je ich viac než 3 milióny utečencov, väčšina z nich žije v Pakistane a v Iráne. A v druhom pol roku 2015 došlo teda k eskalácii násilia a toto taktiež vedlo k vlne e, veľa e, utečencov, ktorí sú maloletí a ktorí, ktorí sú bez doprovodu, snažia sa dostať do Európy. A taktiež tam máme viac než milión ľudí, ktorí e, sú e, interne vysídlení v Afganistane. 25 ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, sú Afgánci a mnoho z nich potrebuje urgentne ochranu. Naše utečenské programy v Afrike nie sú dostatočne financované a naďalej je tam stále viac konfliktov a vojen, e, ktoré vyháňajú ľudí z príbytkov. Máme tam Nigériu, Južný e, Sudán, Burundi a podobné krajiny. Ďalej Africký roh je naďalej scénou, kde, sa, e, kde veľa ľudí prichádza o príbytok, pretože čo sa týka somalských utečencov. Avšak utečencom často dávame len to minimum, na ktorom môžu prežiť. A mnohé krajiny nemôžu, im ne, alebo nemôžu utečencom legálne pracovať, takže sú odkázaní na, túto, na skromnú pomoc. Taktiež v juhovýchodnej Ázii väčšina utečencov, napríklad rohinských moslimov. Mnohí zahynuli a väčšina nie, že by sa utopili ako v stredozemnom mori, ale jednoducho skončili v rukách pašerákov, e, padli za obeď chorobám a takisto osobitná kríza e, v strednej, centrálnej Latinskej Amerike, kde tisícky ľudí utekajú pred násilím a gangov. E, Medzinárodný deň žien je dobrou príležitosťou pripomenúť si, že väčšina z týchto obetí sú deti a ženy. Tradičné migračné trasy na sever sa využívajú na to, aby našli bezpečie, Mnohé však e, sú utečencami, e, ktorí utekajú pred <clears throat> prenasledovaním. V takomto svete plnom konfliktov e, je, sú veľké presuny ľudí realitou. Stavba múrov nie je riešením. Len by to zvýšilo utrpenie ľudí, ktorí už dostrpeli, trpeli nepredstaviteľne. Ženy všade sú tými najvystavenejšími. Pri takýchto masových presunoch obyvateľstva často prvé reakcie politikov sú eh, také, že sa uchýľujú k vystrašeniu verejnej mienky, manipulácii voči uh, takýmto uh, eh, prišielcom sú nepriateľné. Treba si zdieľať zodpovednosť a treba rešpektovať medzinárodné právo. Dnes oslavujeme e, mnohé úspechy, ktoré sa udiali na ceste k rodovej rovnosti a pokiaľ ide o účasť žien v sociálnej ekonomickej e, sfére. Odkedy poprvýkrát v roku 1975 sa prvýkrát oslavoval tento medzinárodný deň žien, je, mali sme možnosť uvažovať o tejto ceste smerom k rovnosti, ale treba tiež uvažovať o skutočnosti, že diskriminácia a exklúzia na základe etnického pôvodu, náboženstva či rodu sú, s hlavnými, sú hlavnými príčin, príčinami prenasledovania a nutianého presídľovania. V 27 krajinách napríklad ženy stále nemajú rovnaké práva ako muži, eh, aby mohli E, národnosť odovzdať svojim deťom. Mnohí ľudia sú z týchto krajín, vrátane Sýrie a Iraku. A to znamená, že ak e, e, nie je dôkaz o pôvode otca alebo otcovia sú neznámi, tak deti nebudú mať národnosť a vlastne riskujú, že nebudú mať štátnu príslušnosť. To im zabezí v prístupe k vzdelaniu, e, k zdravotnej starostlivosti a vôbec k možnosti vrátiť sa domov. Vážení poslanci, ako sme už e, počuli nespočetne veľa krát za posledných 25 rokov, neexistujú humanitárne riešenia politickým problémom, ktoré sú príčinami týchto presunov. Neexistujú humanitárne riešenia, hm, pokiaľ ide o bojovanie boje proti zdroju týchto foriem násilia na mnohých častiach sveta. Potrebujeme politické kroky, aby sa e, vyriešili problémy v krajinách pôvodu a aby sme zabezpečili, aby ľudia ako je Fatima jej dcéra našli bezpečnosť bez toho, e, že by sa museli odovzdať e, zločineckým sieťam, ktoré ich vykoristujú. Nie sú to koncepty abstraktné, ku ktorým treba mať abstraktné stanoviska. Sú skutočné, sú to brutálne skutočnosti, kde len odvážna politická špička a dobré rozhodnutia pozerajúce sa do budúcnosti, zakladajúce sa na medzinárodnej spolupráci, rešpekty práv, solidarite a obnovenom zmysle solidarity môžu ich riešiť. Európa e, je v čase pravdy a treba znova potvrdiť naše hodnoty, na základe ktorých Európa vznikla. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Grandy. A teraz v mene komisie má slovo pán Avramopoulos. Ďakujem, pán predseda. Vážený vysoký predstaviteľ a komisár, chcem vám poďakovať za tie vaše slova, ktoré sú budičkom, pokiaľ ide o situáciu migrantov žien Vážení poslanci, množstvo ľudí, čísla tých ľudí, ktorí prichádzajú na eh, grécké územia, ktorí prechádzajú eh, Balkánom, už tak to, nám, eh, to nás vedie k tomu, že zabúdame, že sú to ľudské bytosti, mnohé z nich veľmi zraniteľné a potrebujúce po ochranu. Mnohé ženy cestujú samé, hoci tie nebezpečenstva, ktoré na nich čakajú, sú hrozné. <clears throat> ženy a deti. A ja vás chcem uistiť, že Európska komisia nezabúda <clears throat> na svoje humanitárne povinnosti a poslanie. Musíme kontrolovať toky, viac le, e, lepšie ich riadiť a znížiť e, počty ľudí. Potrebujeme na, lepšie e, chrániť naše vonkajšie hranice, pre e, dobro občanov a členských krajín, ale pre dobro takisto tých, ktorí prichádzajú. Musíme zastaviť e, obchodovanie týchto prevádzačov s pomocou Europolu. E, tisícky ľudí často, teda každodenne sú vysielané na istú smrť. Našou povinnosťou je vytvoriť legálnejšie cesty, lepšiu ochranu, aby ľudia mohli prísť do Európy priamo, legálne, a bezpečne. Preto pokračujem v vyzývaní členských krajín, aby nielen si plnili svoje záväzky e, rozdeľovaniu e, z júla, ale tiež, aby sa zaviazali k e, väčším číslam a to čo skoro. Všetci neregulárni migranti prichádzajúci do Turecka sa vrátia, z Turecka sa vrátia do Turecka na základe medzinárodného a európskeho práva. Pre tých ľudí, ktorí už sú tu, potrebujeme zlepšiť ich situáciu a preto sme navrhli humanitár, e, program humanitárnej pomoci v rámci EÚ a preto súrne potrebujeme prejsť e, k väčšiemu rozsahu prerozdeľovania a prečo musíme lepšie zvýšiť e, kapacity príjmania. UNHCR je v týchto aktivitách našim stálym a nerozlučným partnerom a musíme určite ďalej úzko spolupracovať s pánom Grandim, s e, osobou, ktorý v, e, sa ujal vedenia UNHCR v strede tejto krízy, ktorý vš, e, však e, si stojí so svojimi záväzkami v tejto, či, e, v tejto práci a ja sa rátam jeho veľmi e, cennou pomocou. Ja chcem zdu, ešte raz uvítať úzkú spoluprácu, ktorú sme vytvorili s UNHCR a chcem vyjadriť e, e, úctu k práci UNHCR v terajšej kríze. UNHCR a jeho podpora je veľmi cenená v Európe i mimo nej. Európska komisia a UNHCR úzko spolupracujú Eh, aby pomohli Taliansku a hlavne Grécku pri príjmaní eh, prišovcov, ale tiež ich, pri ich premiestnovaní. Spoločne s UNHCR potrebujeme zabezpečiť eh, rýchlu implementáciu dobrovoľného programu presídľovania, aby sme ešte zlepšie implementovali projektami situáciu Sýrčanov v Turecku. Ako asi viete, naše kroky sa neobmedzujú len na hranice Európy. Skutočnosť, že e, viac než 60 e, miliónov ľudí sú utečencami alebo vnútornými presídlencami e, na svete, nám pripomína, že tento pohľad alebo táto problematika nie je len európska, ale globálna. Každý v medzinárodnom spoločenstve by si mal E, dostať svojej zodpovednosti. Všetky rozvinuté krajiny vo svete by mali reagovať na výzvu OSN e, pri presídľovaní z príslušných oblastí. Konferencia organizovaná UNHCR 30. marca bude ďalšou príležitosťou. Náš svet naši ľudia, ich mobilita, to charakterizuje náš svet. Je to jav, ktorý sa zvýši v rôznych regiónoch, bude mať rôzne formy, bude nasmerovaný rôznymi smermi. Nemôžeme ignorovať mobilitu ľudí. Nemôžeme ju ani popierať, ani ju zastaviť. Musíme pripraviť spôsob, ako na ňu reagovať bez destabilizácie spoločnosti tým, že z nej spravíme príležitosť, dvojakú príležitosť pre hostiteľa aj migranta. Musíme si uvedomiť, že je to povinnosťou Európy a, a jej záujmov e, podporovať partnerov, ktorí riadia migračné toky a riešiť korene príčiny týchto, tohto veľkého presunu. Globálna migračná kríza si vyžaduje solidné partnerstvo na svoje riešenie, posilnenú spoluprácu a koordináciu s tretími krajinami a s regionálnymi a medzinárodnými organizáciami. Inými slovami, potrebuje globálnu stratégiu. V zložitej utečeneckej kríze, akú zažívame dnes, neexistuje riešenie alebo prístup jedna veľkosť a hodina všetko a nemôže to byť zodpovednosťou len jednej krajiny alebo jednej zainteresovanej strany. Potrebujeme sa navzájom a musíme spolupracovať. Preto vzťahy a spolupráca medzi EÚ a UNHCR sú mimoriadne dôležité. Mnoho práci nás ešte čaká a už sme pripravení a odhodlaní ju aj odviesť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Avramopoulos. A teraz má slovo EPP pán González Pons Esteban. Señor alto comisionado, el... Vážený vysoký komisár, čo sa týka Medzinárodného dňa žien, tak tam nehovoríme len o právach, ale aj o činoch narodiť sa ako žena malo byť to isté ako narodiť sa ako muž, ale nie je to tak a to je ten problém. V mnohých krajinách sveta majú ženy menej práv a menej slobody a to je fakt. V Európe majú, muži, majú ženy zakotvené v zákone rovnaké práva slobodu, ale v realite nie a to je taktiež fakt. Ja, pokiaľ by som bol ženou, tak by som tu dnes mať oveľa väčší problém prísť a vyjadriť sa a brániť eh, ženy pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Áno, máme takýto Medzinárodný deň žien, ale je, sú milióny dôvodov, ktoré ho opodstatňujú. Sú milióny dievčat, ktoré nechodia do školy, pretože sú dievčatá. Sú milióny žien, ktoré za tú istú prácu dostávajú menej peňazí ako muži, pretože sú ženy. Je, sú milióny E, žien, ktoré majú taktiež problémy v dôchodku a sú taktiež minimál, milióny žien, ktoré sú ponižované a bité, e, mrzačené, pretože sú ženy. A okrem toho mnohé z nich sú ešte aj chudobné, aj v Európe. A e, každý rok 3500 žien zomrie, pretože ich zavraždí muž. Každý deň 8, aj dnes jedna, e, každá piata žena, ktorá má viac než 15 rokov už utrpela za svoj život nejaké sexuálne násilie. Takže nemáme sa stále čím chváliť. Dnes nás vysoký komisár OSN žiada, aby sme sa pozreli do očí tým najzrateľnejším ženám. To sú utečenkyne. Oni utekajú nielen pred šovinizmom, ale aj pred vojnou. A tam nie je, e, tam sa upozorujú, že je zvláštne, že odchádza s deťmi, pretože muž si má odniesť predsa deti. A taktiež sú vystavované sexuálnemu násiliu, majú taktiež e, ženy niektoré rôzne dôvody ako e, pre, pre útek, pretože sú napríklad používané ako zb, vojnová zbraň alebo sú im mrzačené ženské orgány. A taktiež sa týka humanitárnej drámy, ktorú máme pred sebou, ale vidíme tu e, stále e, menej humánne riešenia. A ja si myslím, že toto niečo svedčí o nás a nie o nich. Máme tu e, ženy, matky, ktoré prosia o azyl a pritom naša, spoloč- naša spoločnosť nemá srdca, nechávajú žiť v nejakej e, kartónovej, e, kartónovom provizornom príbytku, pretože byť ženou je požehnanie a my musíme dosiahnuť, aby slobody a práva žien e, boli rovnaké ako slobody a práva mužov. To je našou úlohou, to je našou výzvou nie len pre dnešok, ale pre náš celý život, pokiaľ sa chceme s dôstojnosťou nazývať Európanmi. Ďakujem veľmi pekne, pán González Pons. Teraz za sociálno-demokratickú skupinu pani Guillaume. Ďakujem pekne. Všetci e, už dnes e, rozumejú situácii a kontextu e, krízy. Utečenkyne, ktoré sú čoraz početnejšie, predstavujú osobitne zraniteľnú skupinu. Pri, tomto, pri príležitosti Medzinárodného dňa práv žien a vďaka vašej prítomnosti, pán komisár, ukazujeme, v akých podmienkach prežívajú ženy ja e, som sa e, rozprávala s jednou mladou sírčankou a budem ju citovať. E, v táboroch nemôžem spať, e, bojím sa, že sa ma niekto bude dotýkať. S, e, boli tu, bolo tu násilie, tábor je zmiešaný. Ženy nechcú, e, aby počas ich ciest e, sme e, boli takto obťažované. Konec citátu. V e, Sýrii, v Iraku a v mnohých, na mnohých miestach e, E, sú obrovské rozsahy násilia, ale to, o čom hovorím, je násilie tu v Európe. E, pritom ženy utekajú pred vojnou, ale pokračujú v živote plnom strachu z e, útokov. Táto reakcia tejto ženy nám ukazuje, že migračná politika pripisuje málo významu súrnym otázkam. Revízia azylového balíčka umožňuje trošku revidovať tieto podmienky, ale stále to zostáva ochrana veľmi slabá táto osobitná pozornosť e, migrant, migrujúcim ženám by sa mala e, zabezpečovať počas celého toho postupu od azylovej e, procedúry cez podmienky príjmania a integrácie. To umožní, aby sa pracovníci jednoducho vzdelávali, tí, ktorí prijímajú, takisto sanitárne podmienky a pri, adaptovanie. Pripomína nám to, že treba e, reagovať a konať spoločne. EÚ a členské krajiny nemôžu už násobiť e, počet samitov, z ktorých pritom nevzídu efektívne kroky, kroky, ktorými by sa bojovalo proti tejto humanitárnej a morálnej kríze. Existujú pritom možnosti posilniť e, legálne cesty. To sú najlepšie spôsoby boja proti prevádzačom, ktorí sa naďalej obohacujú. Potrebujeme E, efektívne mechanizmy vnútroeurópske, aby sa e, rovnomerne rozdielovala zodpovednosť. 600 e, osob, ktoré v Taliansku a v Grécku sú mimo tejto politickej kontroly. Želáme si, aby revízia čo najskôr zmenila princípy tohto postupu pred e, koherentným postupom azylového e, postupu v Európe. Je dôležité, aby e, tieto osoby neboli predmetom nejakej lotérie alebo shoppingu. Krajiny pôvodu a tranzitné krajiny musia tu byť jasne definované podmienky, rešpektovanie povinností, pokiaľ je práva ľudí táto rovnováha je rozhodujúca práve v súvislosti s, prebie- s prebiehajúcim samitom EU-Turecko, ktorý sa ukončí. Ďakujem, pani Gijom. A teraz za ECR pán Kirkop. Pán predseda, vysoký komisár, pán komisár, ako minister Spojeného kráľovstva zodpovedný za presídlenie počas bosnianskej krízy videl som na vlastné oči na mieste činu, čo robí vojna s obyvateľmi krajiny. A ja som hrdý na Európu, ktorá sa neobracia chrbtom zvyšku sveta, ale smutná pravda je, že keď niektorí e, európsky vodcovia otvorili svoje dvere pre každého, kto hľadá lepší život, tak to zatlačilo tých, ktorí najviac potrebujú pomoc na koniec toho radu. Namiesto toho, aby sme pomohli tým, ktorí ju potrebujú, e, sme to nerobili. Treba riešiť korene, príčiny krízy Vidíme tú veľkú cenu strát životov na mori, cenu za pašerovanie ľudí, za napätie na vonkajších hraniciach EÚ. Ak my predstavujeme útočisko a kohéziu, tak si musíme uvedomiť, že kontrolované toky utečencov a presídlenie je to riešenie ako spravodajca pre stály relokačný mechanizmus by som chcel povedať, že by som chcel navrhnúť, aby sa tento návrh spojil s ambíciou HCR a jeho programu presídlenia z EÚ. Relokácia v súčasnej forme jednoducho nefunguje. Povedzme si pravdu do očí. Niektoré členské štáty majú pocit, že sa im nutí pomáhať a migranti chcú ísť len do niektorých členských štátov. Nie je to recept na dlhodobý úspešný systém členské štáty nebudú podporovať relokáciu zmysluplným spôsobom, pokiaľ nebudú vonkajšie hranice bezpečné, nebudú stabilizované toky e, migrantov a nebudeme vedieť počty ľudí, ktoré musíme realokovať. E, ak pri... Ľudia, ktorí nemajú predstavu a plán, to len zhoršia celú túto situáciu. Hovoríme o bezpečných cestách do Európy. Presídľovanie to dosahuje. Pomáha zabezpečiť bezpečnú cestu najmä pre ženy a deti o ktorých ste tak veľmi dobre dnes hovorili. Vyberú, vynieme ich takto z rúk zlých obchodníkov s ľuďmi. Mnoho utečenkeň stojí pred vykorisťovaním, mnoho mladých bez sprievodu sa stratilo. Európa by mohlo ponúknuť viacerým e, E, sýrčanom ženám a deťom útočisko. Ak zvládneme túto krízu, ak budeme mať kontrolovaný spravodlivý systém pre utečencov, to neznamená, že nemáte súcit, ale že chcete pomôcť skutočným utečencom a ponúknuť im bezpečnosť, stabilitu a príležitosti, ktoré si naozaj zaslúžia. Ďakujem veľmi pekne, pán Kirchhoff. Teraz za liberálov pani Wikström. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj vám, pán Grandi, za vaše vyhlásenia. Ujali ste sa funkcie vysokého komisára v čase, keď tento kontinent nevidel toľko utečencov, ktorí prichádzajú k našim brehom ako dnes. Nevidelo to viacero generácií. Utečenecká kríza nasledovala po finančnej kríze a vidíme, ako stále ovplyvňuje vnímanie našeho odhodlania poskytnúť medzinárodnú ochranu tým, ktorí ju majú na ňu nárok. My v Európe si zvykneme zabúdať na to, že stále žijeme dlhšie a že napriek našim všetkým problémom sme najbohatším kontinentom na planete, na svete. A v tomto kontexte to samotné jadro súčasného azylového daňového systému sa spochybňuje. Spochybňujú ho ľudia, ktorí by dali prednosť tomu, aby právo na azyl nebolo imperatívom utlačaných jedincov, ale milosť, ktorú poskytneme alebo neposkytneme, teda poskytne alebo neposkytne týchto rôznych 28 členských štátov. Obávam sa, že v dnešnom svete, kde si štáty môžu vyberať, či budú alebo nebudú pomáhať utečencom, mnoho ľudí, ktorí sú v núdzi, by ostalo bez ochrany a malo by to nezvratné tragické dôsledky. Cynický prístup, kde bohatý západ Eh, odhadzuje na kopu problémy, ktoré súvisia s prijímaním utečencov a rozvojom tretich krajín. Radšej sedia za vysokým múrom a možno radšej pošlu občas niekde nejaký šek s peniazmi ako predstieranie toho, že majú záujem. A to nie je obraz EÚ, ku ktorému chcem prispievať ako hovorkyňa za otázky migrácie za skupinu liberálov a v predvečer zmeny Dublinského dohovoru chcem povedať, pán komisár, že naše posolstvo je jasné. Liberáli a demokrati v Európe sa vždy postavia za právo na azyl. A keď niektorí ľudia v tejto snemovni budú predstierať, že tá voľba je buď alebo, buď budete podporovať UNHCR, alebo základné práva na azyl, my budeme silne stáť po vašom boku a vysvetľovať, že potrebujete oba prvky systému, aby to fungovalo. A UNHCR by malo dostať oveľa väčšiu podporu, nehovoriac už o peniazoch, od EÚ. My žijeme v náročných časoch, ale Priznajme si, uvedomme si, že tento kontinent nikdy nebol v lepšom stave na to, aby takéto výzvy zvládal. Môžete počítať s mojou podporou a podporou mojej politickej skupiny za túto neoceniteľnú prácu. Teším sa na spoluprácu s vami v budúcnosti, tak ako som to robila s vašim predchodcom. Ďakujem. Ďakujem. A teraz za GUE pani Björk. Ďakujem veľmi pekne. OSN a UNHCR sú kľúčom k zachovaniu rešpektovania medzinárodného azylového práva, preto je také dôležité, že ste sem dnes prišli medzi nás. Myslím si, že je hanba, že vás nezavolali už skôr, aby ste sa zúčastnili na riešení vízie, pre ktorými stojí EÚ spolu s nami. Ale ako to vyzerá z globálneho pohľadu? Áno, máme globálnu krízu, utečeneckú krízu, ale my v Európe nemáme utečeneckú krízu. Povedali ste veľmi múdre veci, dôležité veci. Utečenkyne a ich práva si vyžadujú hlavne ochranu a posilnenie a tešíme sa už na tú dobrú správu, ktorú si dnes vypočujeme. Musíme prijať viac ľudí a takým spôsobom, aby sme rozšírili zodpovednosti medzi krajinami. Zatvorené hranice nie sú tá správna politika. Potrebujeme bezpečnú cestu, musíme pracovať aj lepšie na mladých bez prievodu, musíme zlepšiť náš integračný systém. Včera som bol v Kale. Tá situácia, ktorú som videl, nie je v súlade s ľudskými právami. Prosím, príďte do Kale, pozrite sa na tú situáciu tam. Povedali ste, že musíme bojovať proti islamofóbii a rasizme v Európe. Súhlasím s vami. A napokon, my nemôžeme nechať Grécko, aby sa stalo utečeneckým táborom. Musíme prevziať spoločne zodpovednosť. Pán Grandy, spôsob, ako sa EÚ snaží teraz rokovať s Tureckom a vy, ne, aby prijalo utečencov, neodráža vaše návrhy posielajú utečencov späť v tých istých člnoch, ktorých prišli a to nie je v, súsade, v súlade s medzinárodným e, azylovým právom. Ďakujem, že ste na to upozornili. S veľkými obavami sledujeme, že Európa EÚ EU nestojí za azylovými právami a dúfam, že váš tlak prinesie e, ovocie. Ďakujem. A teraz za zelených pani Harms. Vážený pán vysoký komisár, kolegyne, kolegovia, myslím, že ten potlesk na konci vášho prejavu ukázal, že sa veľmi tešíme, že práve dnes ste prišli medzi nás a nám ako Európskemu parlamentu znovu pripomínate, v akej núdzi sa nachádzajú ženy a deti počas tejto globálnej utečeneckej krízy. Ja si myslím, že je veľmi dobré, že ste nás takto prebrali prebudili týmto jedným príkladom, ale aj tými veľkými číslami, ktoré ukazujú, že tu ide o globálny problém. My ako poslanci Európskeho parlamentu si stále viac a viac s hrôzou uvedomujeme, že v Európskej únii je to také ťažké dodržiavať ženevský dohovor o utečencoch a realizovať azyl. My sme konfrontovaní v EÚ napriek tomu, že EÚ pozostáva zo štátov, ktoré všetky sa zrodili z vojen, z katastrof, z utrpenia 20. storočia. My všetci sme zrození z toho, že to, čo zažili jednotlivé národy že táto spomienka už nie je dostatočne silná na to, aby sme dokázali primerane reagovať na túto globálnu krízu a preto považujem váš príhovor za príhovor, ktorý by nás mal všetkých prebudiť. Keď si pozrieme, o čom sa včera diskutovalo s Tureckom, a Euró- medzi e- Tureckom a Európskou úniou jasne vidíme, že sa tu roz, roz, e, rokuje o malých veciach. Jeden sírčan dnu, jeden utečenec von. To je tiež niečo, čo by nás malo tiež prebudiť práve na základe toho, čo ste povedali. Lebo i keď chápeme, že potrebujeme poriadok, ktorý sa dosiahne presídlením, predsa len nás ruší táto, táto malosť pri riešení tohto veľkého problému. A ja si naozaj myslím, že ste nám jasne ukázali, že Európa nejako celok si úplne neuvedomili rozsah tejto katastrofy a preto sa skôr pokúšajú chrániť pred touto katastrofou a preto asi budú prispievať k tomu, že krízy a katastrofy v našom susedstve a vo svete sa budú stále len zostrovať. Ďakujem za vašu pozornosť. Je to troška ťažké tu teraz hovoriť. Pani Harms, máte úplne pravdu. Dámy a páni, chcem vás požiadať, aby ste zaujali svoje miesta. Počkajte, prosím, pán Paksas. Milé kolegyne a kolegovia, prosím, sadnite si toto predsa nevytvára dojem debate, ale skôr fotbalového e, štadionu, skôr predtým, ako začne zápas. A to určite nie je dôstojné pre túto debatu, tak prosím, sadnite si. Takže ideme teraz ja nebudem pokračovať s debatou, pokiaľ si kolegovia a kolegyni nesadnú. To vôbec nemá zmysel. Tá debata, ktorú tu vedieme, si, nevyžad, si vyžaduje oveľa dôstojnejšie prostredie. Samozrejme, je to len náhoda, že sú to väčšinou muži, ktorí tu pobehujú. Takže nech sa páči, pán Paksas, máte slovo. E, ďakujem, pán predseda, e, kolegyne, kolegovia, pán vysoký komisár. Som veľmi rád, že vás tu vidím a dúfam, že Európa zvládne túto situáciu a podarí sa jej dať veci na svoje správne miesto a si uvedomíme, že členské štáty musia pomáhať utečencom a spoločenstvo v Európe sa musí vyrovnať s postupom našich politikov a keď budeme len diskutovať, tak sa veci nevyriešia. Predsa to, čo je viditeľné, nemusíme diskutovať. Humanitná pomoc vojnovým utečencom a ľuďom, ktorí utekajú zo svojho domova z dôvodov politického prenasledovania, to je v poriadku. A potom sú tu ďalší, ktorí hľadajú lepší život v Európe. Vy, pán vysoký komisár, nemusíte doma tiež akceptovať každého, aj tých hostí, ktorých ste nepozvali. Prečo by mali európski občania otvárať dvere každému a správať sa inak? Takže stop, skončíme s diskusiou a skúsme konať a ochrániť Európu pred migrantmi. Potrebujeme lepšie chrániť naše vonkajšie hranice a, a nemusíme si kupovať za miliardy pomoc podporu Turecka. My potrebujeme presídliť tých tie osoby rozmiestniť cez rôzne členské štáty, ale to nie je hlavná príčina, hlavná úloha. Hlavná úloha je e, odstrániť zdroje, príčiny tejto krízy. Samozrejme, musíme pomáhať tým, ktorí si pomoc zaslúžia, ale musíme bojovať proti príčinám, proti koreňom. A vyzerá to troška zvláštne, keď vidíme dediny, ktoré horia a sú spálené a e, pozeráme sa na tieto obrázky a potom sa snažíme pomôcť tým, ktorí utekajú a medzi nimi sú takí, ktorí nikdy neutrp, netrpeli požiarom. Teraz dávam slovo pani Salvini. Ďakujem, pán predseda. Koľko pokritectva sme si tu dnes vypočuli na adresu žien, na účet žien, je to šokujúce. Hovoríme o pozývaní Turecka do Európy. Premiér povedal, e, e, muži a ženy na rovnakej úrovni, to nie je možné. Ženy by sa nemali smiať alebo provokovať mužov na verejnosti. Vy si myslíte, že my by sme mali pustiť takýchto ľudí do Európy. Toto zaznelo z úst najvyšších tureckých predstaviteľov tých ľudí, čo si myslia, že ženy nemajú provokovať alebo smiať sa na verejnosti. Turecko nerešpektuje ľudské práva, občianske práva. Nikdy nemá byť členom EÚ. Ja si to tak myslím. 3 miliardy. A čo keby sme ich dali nezamestnaným v Európe a nie tureckej vláde na to, aby zatvárala hranice, otvárala ich podľa svojej úvahy. Dajme ich ženám, utečenkyniam, dajme ich Taliansku tie počty sú vysoké, ako ste povedali, pán vysoký komisár. 80 tisíc žiadateľov azyl vstúpilo do Talianska, len 5 bolo prijatých a uznaných ako politických utečencov. Dve tretiny e, žiadosti boli odmietnuté. Hovoríte o ženách, ale Taliansko, január 2016, 7 tisíc žiadostí o politický azyl, ale ženy sú menej ako 10 Všetko sú silní mladí muži. sírčania, v 30, ktorí majú okolo 30 rokov, nevidíte tam žiadne ženy. Zdá sa, že financujeme nekontrolovanú islamskú inváziu našej krajiny a kontinentu. Takže ja sa chcem spýtať, koľko stojí, koľko to stojí UNHCR a váš, koľko, to, koľko stojí UNHCR, koľko stojíte vy, koľko stoja vaši zamestnanci, koľko z tých 7 miliard z vášho rozpočtu sa dostane k utečencom a koľko z toho vy nakládate na to, aby ste si platili kanceláriu, hotel a podobne? Platíme ľudí za to, že sú v 5 hoteloch, ale Talianky majú problém, sú nezamestnané. Ďakujem a teraz dávam slovo nezaradenému poslancovi pánu Funtulisovi. Ďakujem, pán predseda. Pán Grady, vy ste vysoký komisár OSN pre utečencov, ale ja si myslím, že nerobíte svoju, dobrú, svoju prácu veľmi dobre Eh, sú tu, sú tu povinnosti, na ktoré majú zdieľať aj ostatní. Vy nehovoríte, nehovoríme tu o eh, situácii v Európe. Krajiny ako Sýria, Líbia, polovica Afriky sú zasiahnuté, ako aj veľké nadnárodné spoločnosti spoločnosti vykoristujú lacnú pracovnú silu miliónov ľudí z e, rozvojových krajín. A my tu hovoríme o privilegovaných partneroch a e, organizujeme len samity v Bruseli. Turecko chráni pašerakov a teroristov a vy by ste mali okamžite konať, aby ste zahasili plamene, ktoré šlahajú na Blízkom východe, aby sa utečenci mohli vrátiť domov a mohli doma e, sa rozvíjať. Myslím, že my musíme hovoriť s tými, ktorí sú v krajinách pôvodu, ako aj cieľa, ale nepotrebujeme takú multikulty polievku, ktorú budú potom srkať nadnárodné spoločnosti a budú mať osoch z lacnej práce, my si tu zamieňame ľudskosť, e, humanitnú pomoc bezstresnosťou a Grécko bolo žiaľ zasiahnuté už krízou a stalo sa e, e, záchytným táborom pod otvoreným nebom. Zdá sa, že nie ste ochotní a nedokážete poskytnúť tú ochranu a pomoc, ktorú potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. Eh, dámy a páni, vážený pán komisár, aj eh, vážený pán vysoký komisár pre utečencov. V parlamentnej diskusii môže každý v tomto parlamente vyjadriť svoj názor. Ja si myslím, že tí dvaja poslední rečníci nepredstavujú to, čo si tento parlament myslí Chcem tomu doplniť, pán chcem tomu pán vysoký komisár doplniť, že Európsky parlament vám čo najsrdečnejšie ďakuje. Chcem doplniť, pán vysoký komisár, že, sa, že vám čo najsrdečnejšie ďakujeme za vynikajúci prejav, ktorý ste mali, ako aj sa chceme poďakovať vám aj vašim kolegom v práci. Takže Pán Corbyn, prosím. Hlasili ste sa o slovo. Pán Corbyn, Lois. Ďakujem, vážený pán predseda. Rád by som sa vás opýtal, Myslel som, že ako predseda tohto obrovského orgánu by ste mali byť neutrálni. Mali by ste, alebo chcete sa staviať na stranu v podstate nejakej politickej strany v, te, v tomto parlamente. Äh. sind sie fertig? sind sie fertig? vielen dank. skončili ste prosím ďakujem. Takže so všetkou úctou, pán predseda, myslím si, že by ste v takýchto chvíľach mali byť neutrálni a u nás v Spojenom kráľovstve e, v House of Commons v parlamente e, by toto bolo nepripustné, pretože tam predseda sa nemôže stavať na nejakú jednu konkrétnu stranu. Pán Korben, vysoký komisár OSN, bol dnes našim čestným hostom na tomto vynimočnom zasadaní. Ja, tu, ja ho tu nenechám urážať ani jeho úradníkov a tento e, rasizmus z vašej strany naráža na môj energický odpor. Na to sa môžete spolahnuť.